On y va Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. Dámy a páni, zaujmite prosím <clears throat> svoje miesta. Vítajte prosím na zasadnutí, na tomto medziparlamentnom zasadnutí. Ďakujem, že ste si eh, vybrali to zasadnutie, ktorému predseda rozpočtový výbor. Tým pádom mám ja to privilegium, pretože ja som predsedom práve parlamentného rozpočtového výboru, otvoriť toto medziparlamentné zasadnutie. Má to pre nás veľký význam, pretože vzťahy medzi národnými e, parlamentami a Európskym parlamentom sa zintenzívňujú a ja pripisujem teda význam e, tým pevným vzťahom medzi e, výbormi, ktoré sa e, starajú o financie v jednotlivých národných parlamentoch. Ide tu e, o strednodobú revíziu viacročných finančných plánov, rámcov. Ako sme už povedali, nemožno, pod, nemožno preceňovať európsky rozpočet jeho závažnosť je vlastne 1, 1% HDP EU. Tento rozpočet je zviazaný viacročným, sedemročným e, finančným programom. Ten terajšie e, e, programové obdobie začalo v roku 2014 a beží do roku 2020. Prostriedky sú členských krajín a určite si viete predstaviť, ako každá táto členská krajina chce siahať do európskeho rozpočtu. Vlastné zdroje e, činia len 10 a samozrejme, že sú tu veľké očakávania, pretože skupina na vysokej úrovni pod predsedníctvom pána Montyho hovorí o vlastne, alebo uvažuje o tejto teórii vlastných zdrojov. Európsky parlament, to znamená, e, tým pádom pôjde rozhodujúcim krokom hlasovaniu o e, vlastne určitej dohode e, k, daň, e, k európskym daniam. A to je vlastne ústavnoprávna zmena. Ale nerobme si ilúzie. Ak by zajtra vznikli európske dane, tak tia, váha týchto daní by sa prevalila na národne, k národným daniam a ak by boli teda európske dane, tak by bolo dôležité, aby sa nezaťažili príliš európsky daňoví poplatníci, to znamená, by sa museli alikvotne znížiť národné e, dane. Tento finančný rámec nám umožňuje dať členským krajinám e, zdroje vo forme kohezných fondov, prostriedkov sociálneho fondu, ďalej spoločná polnospodárska politika a 80 týchto prostriedkov plinie naspäť do členských krajín. Tento rozpočet nám vlastne nenecháva skoro žiadnu flexibilitu, žiadnu maržu. Bol vymyslený na to, aby sme prešli tými e, kľudnými vodami, ale keď príde kríza, výnimočné podmienky, tak Európania sa si kladú otázku, čo robí EÚ. A rozpočtové prostriedky sú veľmi obmedzené. A keď pán Juncker prevzal e, predsedníctvo komisie, e, konštatoval, a to zdieľame aj my, že Európska únia, ktorá má e, deficit investícií, treba tie investície e, stimulovať. Nástroj na túto stimuláciu e, má mať pákový efekt a je cieľom, a toto všetko je cieľom tzv. Európskeho fondu pre strategické investície. Ide tu o to poskytnúť garancie, záruky tomuto fondu. Bolo potrebné vybrať a to bolo veľmi bolestivé pre Európsky parlament a pre náš rozpočet, e, určité e, e, kapitoly, rubriky do budúcich investícií, ako je Horizon 2020 musel byť, naň muselo byť stiahnuté a potom nástroj Connecting Europe. To sú nadnárodné nástroje, ale keď treba získať prostriedky, nebudeme predsa brať prostriedkom, ktoré idú do členských krajín, to znamená, berieme skôr z toho, čo je nadnárodné. Ako keby Európa bola určitou len e, e, egoistickým e, alebo určitým len pridanou, pridanou nadstavbou nad národné egoizmy. Hlasovalo sa o tom pred novým mandátom tohoto parlamentu. Každý rozpočet je tranžou viacročného finančného rámca. A počas týchto diskusí e, z toho vyplynulo, že tento finančný viacročný rámec má byť v poločase e, revidovaný, zohľadniac e, príslušné okolnosti. Každý pochopil, že máme vlastne anachronický rozpočet, ktorý nedokáže nám dostať prostriedky, ktoré by zohľadnili nové prvky. A to si e, overíme z nás investíciami treba e, zohľadniť i to, že e, treba mať určitý, alebo ako sa navrhoval určitý e, trastový fond, apelovať potom na štedrosť členských krajín. Vzhľadom na relatívnu nečinnosť v odpovediach tento trastový fond Eh, sa eh, vytváral v roku 2014. Pozrime sa na situáciu Turecka, pozrime sa, že eh, sa tu avizovali miliardy začiatkom februára 2016 a bolo treba vyplatiť 40 miliónov, bolo k dispozícii 40 miliónov na začiatku februára a neviac. Avizovalo sa 3 miliardy pre Turecko, aby Turecko mohlo prijať utečencov zo Sýrie teda treba nájsť prostriedky, aby sa zabezpečili financie. Takže naozaj sme v prípravnej fáze revízie viacročného finančného rámca 2014 až 2020. A tieto tiež určitá, pre, sú to teda tiež premisy prípravy prípravu, e, pre prípravu ďalšieho viacročného rámca. A tu je teda otázka, či je potrebné, aby tento viacročný rámec e, sa predlžil zo 7 rokov na 5 rokov ale každopádne my sme tu evokovali e, revíziu. Rozpočtový výbor e, vyhradil dvoch spravodajcov, pani Izabel Toma za skupinu socialistov a pán Olbricht za FFP. E pán Olbricht sa dnes ospravedlnil a je to práve pani Izabel Toma, vám, ktorá vám e, nám všetkým povie, ako, kde sa nachádzame prípravných prácach toho viacročného finančného rámca. Je jasné, že bude treba predložiť návrh usnesenia pred koncom roku 2016 berúc do úvahy e, revíziu viacročného finančného rámca. A to vedie k otázkam, či bude viac prostriedkov, viac e, disponibilných e, financií. A ak ne, to je asi ťažko uveriteľné, ak tu budú e, situácie naliehavé, urgentné, budú tu arbitrážne situácie, určité programy, ktoré pôvodne mali vyhradené prostriedky, budú v ohrození. Viac prvú hodinu našeho stretnutia sme vyhradili e, revízii tohto viacročného finančného rámca. Tu bude k tomu diskusia. E, tí, ktorí sa ujmete slova, prosím, e, nehovorte dlhšie než e, dva, dve minúty, aby sme mohli dať slovo čo najväčšiemu počtu Druhý blok začne o 16. Tu budú dva bloky. Najprv politické priority v druhej polovici e, tohoto viacročného finančného rámca do roku 2020. A potom nové finančné potreby na riešenie e, utečeneckej krízy, to budeme tomu venovať hodinu. A hodinu budeme venovať téme finančných potrieb na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy na prieklade e, tzv. záruky e, pre mladých. A takisto e, otázka mobility. Pani Toma, e, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za prítomnosť. Táto téma nás bude zaujímať celý rok 2017, pretože ako už povedal predseda výboru, správneho pohľadu veci sú veľmi jednoduché. Z politického pohľadu ale e, to vec nie je jednoznačná. Každoročne hlasujeme o rozpočte e, v rámci viacročného finančného rámca, ktorý už od e, e, nedávnych rokov, počas viacerých rokov, e, E, sa natiahol na 7 rokov. Viete si predstaviť, čo sa všetko môže zmeniť za 7 rokov. Tak z právneho pohľadu máme takéto 7-ročné obdobie. Na toto obdobie v tomto prípade ide o roky 14 až 20. Máme tu uzavretú obálku prostriedkov na koheziu, toho sa nesmieme dotknúť. Ďalej tu máme stropy na e, výdavky niekoľko e, nástrojov flexibility, tak by sme ich mohli nazvať. A k ich nefunkčnosti sa ešte vrátim. V rámci viacročného finančného rámca 2007 až 2013 parlament skonštatoval nevyhnutnosť revízie tých e, horných hodnôt flexibility rozpočtu, to, čo sa neočakávalo, nepredpokladalo v takýchto rozsahoch a z tohoto dôvodu keď ide o hlasovanie o viacročnom finančnom rámci 14 až 20, parlament si stanovil množstvo podmienok, medzi ktorými je článok 2, ktorý vychádza z toho, že možno revizovať alebo otvárať, tu je malá polemika k tomu, viacročný e, rámec jeho poločase a precízne sa tu povedalo, že 23. decembra 2016, pred koncom roka, výbor má prejsť, komisia má mať návrh. E, keďže my očakávame ako parlament, že ten návrh komisie príde dosť e, e, oneskorene alebo neskoro, tak pripravujeme iniciatívnu správu, ktorá vlastne ukáže, aká, aký postoj má parlament v tejto veci vám môžem povedať, že nie sme príliš ďaleko. Treba trošku predchádzať, ako bude vyzerať hlasovanie pred, tou, pred na, tej, e, na tú rozprávu. To hlasovanie, ktoré by malo intervenovať počas prvého semestra 2016, asi v, roku, v júli 2016. Pokiaľ ide o politickú časť problematiky, je to kontext eh, početných kríz, oveľa viac, než sme mali v minulom finančnom rámci. Eh, Európa, na, eh, dá sa povedať, naozaj na okraji priepasti obrovskú nemohúcnosť vo vzťahu napríklad k tej kríze utečencov, explózia Schengenu, hrozba neustála pre Schengen rizikom rozko, rozkolu, odchodu niektorých členských krajín, najprv to bol Grexit, Grécko, dnes je to referendum v Spojenom kráľovstve, takže viacero víziev, k tomu treba e, pridať ten faktor opakovanej krízy. Rozpočet EÚ e, e, čelí takisto alebo chce reagovať na nezamestnanosť mladých ľudí. 25 nezamestnaných mladších než 25 rokov. Ďalej e, investície, ktoré bohužiaľ sú veľmi nízke, finančná kríza, e, ďalšie nové hrozby a to, čo si možno menej uvedomujete, krí, kríza pladie. To je špecialita rozpočtu EÚ. V rozpočte, ten, teraz v zmluvách vieme, že ten rozpočet musí byť vyvážený, nemôže byť deficitný. Ako nám ukazujú posledné roky záväzky sú oveľa vyššie než, než platby. Od e, decembru 2000, decembra 2014. Neviem, či to e, e, treba nazývať zadlžením či deficitom, ale jednoducho je tu 24 miliónov nesplatených miliónov eur e, nesplatených faktúr, ktoré by mali tie prostriedky, ktoré sú očakávané v rozpočtoch miestnych a územných samozpráv, podnikoch, laboratóriách, v programoch v Erasmu. Takže vzhľadom na túto situáciu krízovú z časti e, spôsobenej konjunktúrou, z časti štruktúrne, treba si uvedomiť, že rozhodnutia e, nie sú prijímané, jednoducho výzva sa nerieši, treba sa pridať e, i niektoré z príčin, ktoré znamenajú, že e, asi 80 rozpočtu EÚ pozostáva zo šekov faktúr členských krajín a normálnym reflexom e, by zo strany e, národných poslancov bolo, že vláda by mala obmedziť na najnižšiu možnú mieru, aby sa zachovala maximálna marža v národnom rozpočte. To je pochopiteľné. Takže nie je to problém. je to problém nominálny, ale e, pocity e, národných egoizmov. Je to štruktúra rozpočtová, ktorá vedie k takémuto reflexu. Napriek všetkému si musíme uvedomiť, že tu naozaj existuje rozpočtová neistota. Členské štáty a tu už obvinujem možno aj menovite niektoré konkrétne štáty. E, členské štáty od začiatku krízy hovoria, že dáme 4 miliardy do Turecka, potom vyčleníme 3 miliardy na príjmanie utečencov, e, tu zasa vyhradíme 8 miliard na investičný fond e, pána Junkera Ehm, sú veľmi štedrí, pokiaľ ide o vydávanie peňazí z európskeho rozpočtu, ale nechcú dávať peniaze do toho spoločného eh, hrnca. Často máme dojem, že parlament míňa zbytočne veľa peňazí, ale nie je to tak. Sú to väčšinou členské štáty, ktoré jednostranne eh, rozhodujú, že ehm, budú ťahať e, nové peniaze z rozpočtu a e, budú plánovať nové výdavky. My už sme hovorili o jednotlivých e, kapitolách, ale napríklad pokiaľ ide o, finan- o migračnú krízu, bolo potrebné zafinancovať relokačný mechanizmus ako urgentné opatrenie a takisto uh, aj vonkajšia činnosť bola veľmi finančne poddimenzovaná vo viacročnom finančnom e, rámci a preto bolo potrebné vynajsť nové finančné um, mechanizmy. No a pokiaľ ide o investičnú krízu, chýbajú investície, deficit je 300 miliard ročne od začiatku krízy a Junckerov plán musel e, hľadať tie peniaze v oblasti infraštruktúry a dopravy a e, museli jednoducho nájsť nejaké nové miliardy. Pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých, záruka pre mladých, ktorá bola vo viacročnom finančnom rámci e, na roky 14 až 20, do roku 2016 malo prísť prvé hodnotenie, ale v roku 2016 toto úplne zmizlo a na, nové finančné nástroje sa objavili a toto muselo byť prerušené. To je naozaj závaž, závažná vec. Ako vyzerá dnešná situácia? Musím povedať, že som ešte opatrná. E, parlamentná rozpráva ešte prebieha, ale máme tu niekoľko e, ciest, ktorými môžeme ísť. Nemôžeme pokračovať e, s rozpočtom EÚ, ktorý e, z 80% sa skladá z príspevkov členských štátov. Niektorí chcú dokonca mechanizmus e, spravodlivých rabatov zapísať dokonca do zmluv. Tu vystáva veľká otázka, čo s tým, či chceme ostať v tejto situácii. Takže musíme popracovať na štruktúre rozpočtu Európskej únie. Pán Artuis, predseda, to povedal. Musíme obnoviť prácu E, skupiny Monty, teda Montyho skupiny, skupiny na vysokej úrovni, ktorá skúmala možnosti vlastných príjmov Európskej únie. Je to skupina na vysokej úrovni, ktorá sa skladá z členov Rady, Komisie a Európskeho parlamentu a tá musí nájsť nejakú cestu z tejto slepej uličky, ktorá nás paralizuje. A takisto e, rozpočet EÚ potrebuje daňové príjmy. A v na tejto úrovni musíme spolupracovať s poslancami národných parlamentov, pretože e, toto e, dane sú v právomoci národných poslancov národných parlamentov. A mali by sme sa medzi sebou zamyslieť a, e, a rozprávať o tom, ako takúto štruktúru vytvoriť. No a potom zlepšiť takisto spoluprácu medzi parlamentom a radou. To vyplýva z rovnakej oblasti. Aj tu národní poslanci majú svoju úlohu, pretože rada, ktorá je tu spolu zákonodarcom, mm, v podstate príjma zákony na miesto národných parlamentov. Môžeme to vyjadriť takto. Vidím, že to už musím ukončiť ale to je viac menej všetko o tom, aké cesty možných riešení sa nám tu črtajú. E, ešte som spomínala, že keď prišla migračná kríza, museli sme vynájsť ako keby nejaké satelity, e, satelitné zdroje e, rozpočtu. Museli sme naozaj mať obrovskú fantáziu a bolo to veľmi problematické, pretože hm, samozrejme rozpočet podlieha demokratickej kontrole a pán Artur to, to dobre popísal, tieto rozpočtové satelity musíme um, revidovať v kontexte viacročného finančného rámca. A potom je tu otázka trvania. Uh, ako dlho to má trvať? V roku 2014 e, respektíve 13 bol odhlasovaný viacročný finančný rámec na roky 14-20. E, z demokratického hľadiska to bolo trošku diskutabilné, pretože poslanci, ktorí boli zvolení v roku 2014, um, ehm, sa na tom nepodielali. V podstate oni sa len pozerali, ako ten vlak e, odišiel bez nich. Um, ten rozpočet bol schválený predtým, než boli oni zvolení a bude trvať až e, do roku 2020, čiže po voľbách v roku 19. Mm, z demokratického pohľadu je to trošku otázne, a či, je to, či to bolo správne. A to teda je všetko vlastne v tých hrubých črtách, ale potom je tu aj tá otázka flexibility. Veľká časť rozpočtu EÚ je um, sa, po, sa skladá zo zatvorených obálok. Kohezné fondy to sú napríklad pevne stanovené obálky, s ktorými nemôžeme my hýbať. Ehm, musíme sa zamýšľať nad, mm, nad rôznymi mm, maržami flexibility, ktoré by mohli existovať. No a potom je tu otázka, či ehm, my môžeme zvyšovať strop. Ehm, na politickej úrovni by sme mali mať túto možnosť, pretože napríklad Schengen, keď sa rúti, my by sme mali mať možnosť zasiahnuť vonkajšie hranice. Ak nebude zabezpečená vonkajšia hranica, EÚ nebude už existovať reálne. A to už sú otázky, ktoré sa nedotýkajú vyloženie iba rozpočtu, ale s tým súvisia. Takže to je všetko z našej strany. Ja by som ešte rada povedala, že my teraz rátame s národnými parlamentami, aby s nami spolupracovali. Myslím si, že všetci tu máme legitimitu na to, aby sme pripravili um, novú európsku rozpočtovú politiku a mali by sme mm, začať e, písať novú e, stranu v histórii Európy, ktorá vlastne, ktorú otvárame dnes. Ďakujem Izabel, ďakujem za prácu rozpočtového výboru pri príležitosti revízie viacročného finančného rámca. Pán Wouter Kulmes teraz dostane slovo. On je e, členom snemovne reprezentantov e, Holandského kráľovstva. Je členom výboru pre európske záležitosti a výboru pre financie. My si veľa teraz sľubujeme od vašej vlády, ktorá predsedá rade a ktorá nám má pomôcť nájsť tú potrebnú flexibilitu. Máte slovo, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto ďakujem pekne za pozvánku, že môžem sa vyjadriť tu na vašom stretnutí k viadročnému finančnému rámcu. Vypočul som si úvod, ktorý sa týka MFF a strana, ktorú ja zastupujem v, v holandskom parlamente, je pravdepodobne jednou z najproeurópskejšou stranou, ktorá je v holandskom parlamente, ale dokonca ani ja nemôžem ochraniť alebo e, brániť tento, či postaviť sa za tento európsky rozpočet. Myslím si, že len pred troma týždňami holandské predsedníctvo zorganizovalo konferenciu o budúcnosti vedočného finančného rámca v Amsterdame a to bolo e, v priestoroch holandského parlamentu a keďže u nás bolo veľmi veľa diskusí o európskom rozpočte aj o MFF. E, holandský parlament má obavy z hľadiska existujúcich postupov v EU, rozpočtových postupov a momentálne sme presvedčení, že je treba vykonať reformu v troch oblastiach. Poprvé, treba zosúľadiť príjmovú stránku, výdajovú stránku a po tretie je potrebné väčšiu flexibilitu v MFF a viac sa sústrediť na pridanú hodnotu Eh, európskych prostriedkov a ja by som sa chcel týmto trom témam venovať detálnejšie. Teraz príjmová stránka. Povedzte, poviem vám, že odkedy došlo k, k rozpočtovým korekciám v roku 2014 holandské slovo na hefing. ešte stále nedáva spať eh, pánovi Dainteblovovi, pretože ten komplexnosť a systému zdrojov na báze hrubého národného dôchodku a na báze rôznych pozmenených rozpočtov a rôznych eh, pozmenení a rôznych zmien v rozpočtoch viedlo k naozaj veľmi zložitej situácii a bolo by lepšie, keby sa úpravy robili v určitých opred e, stanovených časoch. To by bolo oveľa lepšie z hľadiska postupov. My sa tešíme na výsledok prác skupiny na vysokej úrovni, ktorú vedie pán Monty, pokiaľ ide o zdroje, ale chceli by sme podporiť Európsky parlament, národné parlamenty, aby čo najskôr zvážili reformy a predložili na diskusiu, tak aby to bol efektívny systém pre celú EÚ. Moja druhá, moja druhá téma, pani predseda, je, pokiaľ ide o výdavky, Európsky účtovný dvor, dvor auditorov 24 rokov po sebe vyjadril, že sa nedostatočne dobre využívajú prostriedky daňových poplatníkov a to je vlastne e, teraz e, sa dá použiť, ako aby si EU týmto vykopala vlastný hrob, pretože teraz sa to vyjadruje stále hlasnejšie a už sa to nedá ignorovať. Za posledných 9 rokov Holandsko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 urobilo tzv. národné vyhlásenie za účty EÚ, ktoré sa e, ktoré využíva holandská vláda v Holandsku a keďže národný parla- sme národný parlament, myslíme si, že členské štáty musia byť zodpovedné za transparentnosť a zodpovednosť a musia publikovať každý rok národné vyhlásenie o EÚ prostriedkoch za členský štát. A pán predseda, téma je oveľa zložiť. Tretou témou je flexibilita v výdavkoch EÚ. EÚ stojí pred obrovskými výzvami, ekonomická kríza, potom kríza utečenecká a EU vydáva polovicu svojho rozpočtu na včerajšie problémy, namiesto toho, aby riešila e, problémy budúcnosti a jednoducho umožňuje ten rozpoč- nemož- neumožňuje reagovať tento rozpočet EÚ na realitu a preto si myslíme, že MFF treba z- zmeniť a zabezpečiť mu väčšiu flexibilitu aj v, v rokoch medzi rozpočtovými kapitolami, aby sa umožnila rýchla reakcia na nové politické a ekonomické výzvy. Okrem flexibility väčšina z našho parlamentu si myslí, že je potrebná dostatočná vysoká pozornosť sa venovať formulácii jasných cieľov a o tom, na čo sa môže môžeme použiť financovanie tak na európskej ako aj na e, národnej úrovni. Európsky rozpočet by sa mal použiť na projekty predovšetkým, ktoré prinášajú skutočne európsku pridanú hodnotu na veci ako inovácie, bezpečnosť, e, ochrana vonkajších hraníc alebo trvalozateľná energia priority, ktoré budú efektívnejšie e, riadené EÚ, než je to v prípade členských štátov. Je treba správne vyvolať, vyberať projekty podľa ich pridanej hodnoty a je treba to robiť nie len podľa národných e, rozhodnutí. Takže v závere my naozaj sme vedaví na to vypočuť si od ostatných členských štátov a parlamentov, aké kroky treba urobiť, aby bol európsky rozpočet efektívnejší, flexibilnejší a účinnejší. Ďakujem pekne. Merci, monsieur Colmes. Ďakujem. pán Kolmes. A po tom, čo sme si vypočuli dvoch rečníkov, môžeme otvoriť rozpravu. <clears throat> François Mark, spravodajca, e, pokiaľ ide o európsky rozpočet, je prvým rečníkom, je zo Senátu Francúzskej republiky. Ďakujem, pán predseda. Teší ma, že môžem e, pohovoriť o upresneniach, ktoré sme mali dodať, tie otvorené miesta, o ktorých hovorila pani e, Toma i pán Kolmes, pokiaľ ide o išľanie väčšej prispôsobiteľnosti rozpočtu z môjho pohľadu mám presvedčenie, že flexibilita vo využívaní prostriedkov by mala byť zlepšená. Je to forma orientácie, ktorú, ktorú žiada Európska komisia, pokiaľ ide o návrhy k roku 2016. Verím, že sa to upresní, lepšie zacielenie financií a uľahčenie siahnutia po e, inovatívnych finančných prostriedkoch modality e, financovania, takže to sú tie orientácie, kde, ktorým treba smerovať čo najrychlejšie. Chcem len indikovať, že dnes v európskom e, rozpočte 74% výdavkov smeruje do polnohospodárstva a životného prostredia, 40% menovite. A politika kohézie ďalej 33%. A to nás vedie k tomu, že tieto dve veľké kapitoly adaptabilita a flexibilita e, by sa mali na ne už akceptovať, alebo už sa tomu teraz tak nedeje. E, ďalší príklad, e, utečenci. Solidarita, či sa vôbec dá realizovať v, v, v, v rámci tejto politiky koheznej, ale dnes sme tu ráno počuli poslanca gréckého, ktorý nám povedal, že jedna miliarda dopadne na jeho krajinu. a Kladie si otázku, či Európska únia pomôže. To je dobrá otázka a či v rámci e, rozpočtovania môžeme e, preorientovať čiastočne. Rozumiem, že e, e, občania nechcú, aby sa na nich stále uvalovali dane, ale otázka znie, či sa dá inak orientovať určitá forma prostriedkov v prípade e, prioritných naliehavých situácií. A potom druhá otázka k polnohospodárstvu. Vzhľadom na situáciu, ktorú máme momentálne v Európe, otázka polnospodárska, či by sme si nevedeli predstaviť e, určité odpovede. Hovorí sa, že problém sa nedá riešiť e, rozpočtársky, pretože je to liberálna politika, ktorá bola zvolená a ktorá znížila možnosti intervencie, zásahov a veci sa teda riadia sami sebou. Takže liberálna politika viedla, ako vieme, k neúspechu. E, odstránenie mliekarenských kvót boli neúspechom, takže treba to korigovať. A preto sa otázka, pán predseda, či by sme nemohli mať flexibilitu v týchto dvoch veľkých e, programoch, e, kohezia, polnohospodárstvo v každodennom živote. Bohužiaľ, mi bez mikrofónu. Thank you. Uh, pán Levandovský. Je dobré, že sú to ľudia z rôznych krajín e, v Bruseli. My teda hlavne musíme revidovať súčasnú finančnú perspektívu, ktorá vznikla vlastne v kríze, vznikla v časoch fiskálnej konsolidácie, pričom ešte prichádzal aj navyše tlak pána Camerona, aby sa znížilo, teraz presúva svoj tlak na iné veci, ale aj e, stále sa to týka rozpočtu a konečný výsledok rokovaní bol znížený rozpočet po prvýkrát v histórii EÚ, ktorý mal vysokú flexibilitu. To bolo koniec týchto rokovaní. Ale zároveň musíme uznať, že my sme eh, my sme tu rozdielovali tú zodpovednosť po celej EÚ a je to jednoducho len jednosmerná cesta. Aj keď tu boli veľké výzvy z hľadiska Lisabonskej zmluvy, potrebovali sme financovať nové veci ako klimatickú zmenu a podobne, takže skutočne sme sa snažili robiť viac s menej peniazmi. Toto je realita. Ani sme ne, ešte neriešili také veľké výzvy, ako je migrácia. Čiže teraz sme na začiatku roku 2016 a situácia je trošku zavádzajúca, pretože to, čo sa zdedilo, teda ten, e, to množstvo nezaodplatených faktúr, to sa síce znežilo, ale to je práve kvôli e, neskorej implementácii e, nových programov a preto sme vlastne sa nám nahromadili takýmto spôsobom neuhradené faktory. Ale aj pre, keď máme pred sebou tieto nové výzvy, aj tie ťažkosti, ktoré máme pred sebou v najbližších rokoch, všetky, pričom všetky marže z roku 2016 už boli využité, nástroj flexibility už bol mobilizovaný, e, tak e, množstvo frontloadingu v tomto našom rozpočtovom slovníku znamená, že prostriedky z roku 2014-15 sa posúvajú a sa musia kompenzovať v tom roku 17, 18, 19, čiže to je taká e, akoby kompenzácia, podobne ako využitie tej marže kontingencie. Tak Takže keď chceme naozaj urobiť nejakú serióznu revíziu, to nemôže byť len taká revízia malá, lebo inak sa ocitíme probléme, že tie viacročné programy, ktoré budú akoby ukončovať sa, alebo budú postupne ehm, pres, vypršia jednoducho, tak eh, budeme eh, musieť eh, si zadefinovať potom tie dve kategórie, ktoré sa budú týkať stropov, ako napríklad od, sú ktoré súvisí s otázkami bezpečnosti a migrácie a podobne. Ja sa obávam, že čo, ten, to, č, ten rokovanie o tom, že čo presne je pridaná hodnota, to nebude také jednoduché. A pokiaľ ide o finančné nástroje, tie fungujú lepšie momentálne v verejno v súkromných partnerstvách. To je skôr taká severská kultúra v Európe a nemusí to úplne plapiť, platiť pre všetky členské štáty EÚ. Takže to sú naozaj veľmi veľké problémy, kým sa neurobi nejaké radikálne riešenie. La parole est à Liadne Riada. Ďakujeme, ďalší rečník. Um, well, look, we welcome uh, the start of this process of the multi-annual financial Vítame pani Nidiada, vítame túto, ten, túto revíziu nadošlého finančného rámca, ale musíme byť strategicky tak na úrovni Európskeho parlamentu, ako na úrovni národných parlamentov, pretože naozaj ide o veľa a ak e, európsky rozpočet e, nebude sa meniť, nemôžeme fungovať len jednoducho e, reakčne a nemôžeme sa chovať nezodpovedne. Začali sme predchádzajúci viadočný finančný rámec, pričom mali sme 20 miliard minusu v štruktúrálnych fondoch a napriek tomu, že sme vytvorili nové finančné nástroje, aj no, trošku novú štruktúru, stále je to tak, že aj dnes členské štáty neustále bojujú s systematicky oneskorenými platbami a potom to komplikuje pro implementáciu programov 2014-15 a osobitne tých, ktorí boli určené na sociálne verejné investície a vytvárajú pracovné miesta. Napokon e, sľuby na papieri nevedú k jedlo na stole, takže je tu roz, sú tu rôzne e, potreby, napríklad sa tu okázala potom migračná kríža, ale je tu veľká príležitosť, ale príležitosť musí byť statočná, odvážna, zodpovedná, aby sa riešili súčasné výzvy a súčasné naliehavé problémy a podobne ako pán Kovme spomenul, musíme riešiť príjmy a členské štáty musia zabezpečiť, aby komisia v tom čase, v právnom čase mala dostatočné zdroje, aby mohla vykonať príslušné platby pre členské štáty. Chcela by som sa spýtať, že ktoré z návrhov, ktoré ste navrhli, aby sa riešil tento problém, napríklad príjemcovia programu v Irsku, ktorý ja poznám, ešte stále nedostali zaplatené opustené a to sa potom prejavuje ďalej. Takisto ste spomenuli, že potrebné riešiť aj pri výdavkovú stranu a ja si myslím, že je potrebné zlepšiť aj eh, tú eh, jednotu rozpočtu a prestať s tými rôznymi ad hoc zmenami a podobne a jednoducho je treba volať po príslušnej zodpovednosti, prečo my hovoríme, že máme demokratickú kontrolu, ale treba zabezpečiť, aby aj európske politiky potom boli financované týmto európskym rozpočtom. Tak čo chcete urobiť s týmto všetkým? Ďakujem pekne. Merci, Eliane Riada. Ďakujeme. Slovo má pán Maňka. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, z toho, čo sme tu všetci počuli, tak zrejme by sa väčšina z nás zhodla na pravidlách pre výdavkovú politiku rozpočtu Európskej únie. Všetci súhlasíme, že tá výdavková časť musí byť použitá na účely, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu a rast a zamestnanosť. Vieme, že 94 rozpočtu e, sa vracia naspäť do členských štátov alebo ide na rozvojovú pomoc. Len ťažšie sa je nájsť zhodu na príjmové časti rozpočtu, lebo tu je ten kľúč problému, keď sme mali na poslednom rokovaní národných parlamentov s Európskym parlamentom primátorov z rôznych štátov, z Francúzska, Španielska a oni nám sami hovorili, že Európska únia im roky mešká za zrealizované projekty, úhrady. A stáva sa to, že práve tie štáty, čo neplatia, tak ich primátori potom hovoria, že, že tie peniaze nezostávajú. Čiže je tam kruh. Preto je nutné, aby sme naozaj našli nový spôsob financovania rozpočtu Európskej únie a preto budeme potrebovať spojencov, lebo Európsky parlament sa väčšinou zhodne. My sa zhodneme, e, e, rôzne politické strany sa zhodnú na tom, aká má byť príjmová časť rozpočtu, ale ťažšie je to potom s radou. A preto potrebujeme vás ako spojencov do budúcnosti, aby sme tieto problémy mohli riešiť. Veď dnes, keď vieme, že tretie krajiny ako Čína a ďalšie krajiny dovážajú k nám tovary, ktoré sa vyrábajú ekologicky e, veľmi nečistým spôsobom, Prečo by sme nezdanili tieto ich výrobky na hraniciach Európskej únie daňou, ktorá závislí od emisí kysličníka hlučitého a skleníkových plynov napríklad a mohol by to byť zdroj pre rozpočet Európskej únie. Čiže také, také posolstvo pre vás, milí priatelia, potrebujeme, keď do, dotiahne Montyho skupina celý tento problém, aby sme možno spolu sedeli a spoločne dotlačili jednotlivé štáty, aby sme našli riešenie, lebo takýmto spôsobom európsky rozpočet nemôže ďalej fungovať. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Pán Maňka je členom skupiny SAD a zastupuje Slovensko v Európskom parlamente. To som ešte dodal, aby som upresnil k jeho osobe a teraz dostane slovo Eider Gardia Zabal, e, generálna spravodajkynia pre rozpočet na rok 2016. Zastupuje Španielsko, respektíve bola E, zvolená v Španielsku, ale v skutočnosti zastupuje celú Európsku e, úniu. Áno, presne tak, pán predseda. Ďakujem pekne za slovo. E, hlásim sa, pretože chcem zareagovať na to, čo povedal pán Kolmes. O, hovoril o tých troch bodoch dôležitých pre finančné otázky a tá tretia vec ma zaujala. Poču, počujete ma? A on hovoril o flexibilite a o európskej pridanej hodnote. Pán Levandovský povedal, že európska pridaná hodnota, keď hovoríme o nej, tak sa zamotávame do komplikácií, pretože každý pod tým rozumie niečo iné, ale témou je vlastne flexibilita. Na konferencii holandského predsedníctva som bola v pracovnej skupine pre flexibility rozpočtu a nám sa nepodarilo definovať e, túto flexibilitu a už nehovorím vôbec o tom, ako implementovať flexibilitu v rozpočte, ktorý vlastne predstavuje 1% HDP EU. A vždy, keď príde nejaká kríza, tak pozeráme na ten rozpočet a hľadáme tam riešenie všetkých problémov, ale mm, aj keby tam bola flexibilita, napriek tomu ta, s takýmto rozpočtom tie problémy nevyriešime. Hovorili ste o starých versus nových prioritách. Mm, nikto v Európskom parlamente ani v národných parlamentoch nepopiera, že európsky rozpočet musí byť zmodernizovaný, musí byť orientovaný viac na budúcnosť, musí sa tam lepšie investovať do boja proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Všetci európsky aj národní poslanci sa v tomto zhodujú, ale otázka je, kde vziať tie peniaze. Budeme stavať do protikladu staré a nové priority, pretože spoločná poľnohospodárska politika a kohezná politika pohľcujú 60 rozpočtu dohromady. Môžeme určite skúmať, a aké sú programy v týchto dvoch oblastiach. Samozrejme, e, mali by sa zlepšovať, zdokonalovať. Spoločnú poľnohospodárskú politiku aj v kohezné fondy potrebujeme, tých sa nemôžeme vzdať, ale ako financovať nové priority? tak buď e, dáme viac peňazí do, európsku, do európskeho rozpočtu, alebo vyškrtneme z neho staré priority. A to je tá veľká diskusia, e, ktorú musíme viesť aj pri príprave ďalšieho finančného rámca, nielen pri revízii tohto rámca. A aké možnosti tu vidí holandské predsedníctvo? To je moja otázka. Ďakujem. Teraz dostane slovo Reimer Böge, ktorý je nemeckým e, poslancom, je členom skupiny EPP, Európskych ľudovcov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som si s veľkým záujmom vypočul to, čo povedal pán Kolmes a dovolujem si predniesť niekoľko kritických pripomienok k tomu. E, vy právom poukazujete na ten problém e, vyhlásenia o vierohodnosti DAS. E, a toto vyžadoval um, a kritizoval veľakrát aj Európsky dvor auditorov. Uh, pokiaľ ide o tých 80 európskeho rozpočtu, tieto peniaze sa nachádzajú v spoločnej správe Komisia členských štátov, to sú teda poľnohospodárske fondy a štrukturálne fondy. Eh, jedna z vecí, ktorú kritizuje dvor auditorov eh, opakovanie eh, je práve táto oblasť, ale keď sme rokovali o finančnom rámci na roky 7 až 13, ja som vtedy bol spolu spravodajca s pánom Levandovským a Moldasom, s Janom Moldasom. Vtedy členské štáty odmietli podpísať vyhlásenie o vierohodnosti pre tie prostriedky, ktoré vo svojom štáte vynakladajú z európskeho rozpočtu. V tomto spočíva ten problém. A druhá vec, ktorú chcem povedať, to, čo sa tu rozpráva ehm, a o čom sa tu hovorí, to je dobré. Komisárka Georgieva v novembri nás takisto pozvala na konferenciu, kde sme o tejto téme hovorili. Všetko sa zbieha v tom bode, že vlastne musíme diskutovať o pridanej hodnote, aké výdavky by sa mali realizovať na európskej úrovni. Nie každý, každý výdavok na európskej úrovni má pridanú hodnotu. To je e, isté. Ehm, a v súčasnom kontexte vidíme, že tu máme určité naliehavé veci, ktoré by sme mali riešiť. No a vy ste hovorili o väčšej flexibilite. Ja počujem to posolstvo, ale mne chýba viera. Pretože Pýtam sa, um, my sme sa už snažili vniesť viac flexibility do rozpočtových postupov aj v finančnom rámci 2007 až 2013 a do poslednej minúty sme sa o to snažili aj pri schváľovaní rámca na roky 14 až 20, ale kto tieto naše pokusy blokoval? Veľká časť členských štátov, väčšina členských štátov. Keby parlament v súčasnom finančnom rámci nebol zachránil ešte niektoré veci na poslednú chvíľu, tak by súčasný finančný rámec už bol v koncoch teraz, pretože tie flexibility, ktoré sme my vyrokovali, e, boli vlastne spotrebované, keď sa pripravoval balík 9,2 miliardy eur pre utečencov a tento balík sme vlastne schválili v zrýchlenom konaní. A nechcem ani hovoriť o tom, ako to bolo v prvom čítaní v lete. Koreper sa snažil e, ešte úplne zvrátiť ten súčasný vývoj, ktorý sme nakoniec presadili. A ja si želám, aby na tejto úrovni národné parlamenty aj zodpovední politici členských štátov od začiatku boli e, zodpovednejší. Ja si želám, aby príslušní a zodpovední ľudia viac na seba preberali tú zodpovednosť, pretože bez e, toho by sme neboli dosiahli ani tieto e, pokroky, ktoré máme. Teraz vidíme, že vytvárame nové finančné nástroje z EFSI. EFSI je zaujímavý pilotný projekt, ale ide to na úkor výskumu a dopravy. Máme už e, prvé čísla, e, ktoré hovoria, aký je vývoj. Nemáme ešte konečné hodnotenie, ale otázkou je, v čom má spočívať tá flexibilita. Ak to má byť e, tak, že mm, chceme zjednodušovať a vyhnúť sa revízii v zahranično-politickej oblasti, a budeme teda krátiť napríklad e, fondy pre e, susedskú politiku a fond pre Afriku a potom budeme čakať, že členské štáty budú prispievať e, primeraným spôsobom. To sa zatiaľ nezrealizovalo. A je naozaj otázne, či takéto nástroje budú takto fungovať, alebo by sme ich mali rovno pochovať. Ja sa domnievam, mm, ale to už je pod, pripomienka, ktorá prechádza do následujúcej diskusie. To, čo sme urobili na začiatku októbra, to bol spoločný prejav sily a vtedy sa ukázalo, že najmä dve kategórie už nie sú schopné rozpočtovo sprevádzať určité veci, ako ochrana vonkajšej hranice a od, um, Frontex práca Frontexu a takisto politika susedstva, spolupráca so susednými štátmi a predvstupové programy. Otázkou je, chceme do toho investovať, chceme e, na tom pracovať, aby naše e, sused, susedné oblasti boli stabilnejšie, alebo e, sa oprieme a založíme ruky a budeme čakať. Na tieto otázky nenájdeme odpovede vo finančných rámcoch. Jediná možnosť je vziať peniaze z poľnohospodárskej politiky a zo štruktúrálnych fondov, ale viete, ako na to zareagujú niektoré členské štáty. V každom rozpočtovom riadku by sme okrem toho ešte našli rôzne finančné prostriedky, ktoré by sme mohli um, um, transferovať bez veľkých problémov uh, na iné účely. Ďakujem, pán Böge. Nema, nemali by sme si robiť veľa ilúzií, pokiaľ ide o budúcnosť e, obálok, ktoré e, sú k dispozícii Európskej únii. Teraz Intrek Dahon je e, zástupkyňou Estónska, je členkou skupiny zelených v Európskom parlamente. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj pán Kol, prezentácia pána Kolmesa tiež eh, si, s, mm, získala moju pozornosť, keď hovoril teda o problémoch rozpočtu. A jedna vec je, čo potrebujeme, druhá vec je to splniť. A momentálne najlepšie riešenie momentálne v členoch národných parlamentov, pretože len oni môžu donútiť príslušné vlády, aby sa dohodli aby sa naozaj vykonala skutočná revízia viacročného finančného rámca. Inak je naše, problém, pro, naše problémy a naša tuhosť bude pokračovať ďalej národné parlamenty môžu donútiť e, vlády alebo môžu vysadiť vlády z, z úradu. My nemôžeme také niečo urobiť a keď e, vlá, rada neodstráni ten tlak e, z komisie a ne, tým potom nepredloží ani preskúmanie, nie ešte revíziu a v súlade s zmluvou. Tu v Európskom parlamente nemáme možnosť ich e, odstrániť aj za báze e, nesprávneho konania, takže sa nič neudeje. Ale v prípade, že členovia rady budú cítiť to, to, to teplo priamo z pekla, aby som to nazval, národných parlamentov, tak bo situácia mohla viesť k tomu, že by sa napokon dosiahla tá flexibilita prostredníctvom správnou revízií jeho viadočného finančného rámca. Ďakujem pekne. Merci. Monsieur... Ďakujeme. Teraz pán Francesco Gariello, ktorý zastupuje Taliansko a pre, e, predstaviteľom uh, snemovne v Ríme. Mia... Ďakujem pekne, pán predseda. Nož, Pos- posudzovali sme, e, mali sme e, v hodnotení rôznych e, využitia rôznych európskych fondov a tak, aby sme mohli preukázať európskym občanom, do akej miery a ako môžu im pomôcť európske fondy, ak sú vyslané do, priamo do členských štátov a že by sa im prostriedky investovali z EÚ a že je to lepšie, než keby boli tieto prostriedky investované priamo členskými štátmi. A v tejto súvislosti tá pracovná skupina, medziinstitucionálna pracovná skupina sa snaží um, vlastne občanom vysvetliť a demonstrovať, že prečo sa oplatí investovať prostriedky do európskych fondov ak by mohli sa dopracovať k objektívnym cieľom a objektívnym vyhodnoteniam na báze objektívnych parametrov, pričom každá položka, e, ktorú vydá EÚ, ktorá nezlepšuje situáciu v EÚ, tá bude musieť byť dôkladne preskúmaná na novo, keď sa bude vykonávať revízia viacročného finančného rámca. A my si myslíme, že ak sa to neudialo doteraz, tak malo by sa to takto udiať a jednoducho je treba demonstrovať výboru, tomuto výboru, že čo prináša tieto prosvedky. Čunu? A tu je práve úloha národných parlamentov vyhodnotiť úspechy tých európskych fondov či sme si istí, že tieto prostriedky prispievajú k rastu a k zamestnanosti, ktoré sú absolútnymi prioritami. Existujú bez ohľadu na tieto európske prostriedky? Sú tu investície, ktoré e, nereagujú na prioritné e, potreby? Či národné parlamenty by mohli vykonávať kontrolu e, nad využitím týchto európskych fondov. Vaše pozorovania skôr zdôrazňujú tú flexibilitu. Program rámcový 2020 eh, eh, je zložitý s cieľom uľahčiť platby, sa mnohé veci odložili. Máme tu dočasnú úľavu, ale na rok 2017-2018 e, a ďalšie roky očakávame to najhoršie, pretože pani Toma to povedala, je tu 24 miliard, ktoré, budú na začiat- ktoré boli na začiatku roku 2014 e, nesplatenými faktúrami. Toľko možno povedať k, tejto, k tomuto bloku výmeny názorov. Určite Holandsko E, urobilo veľkú iniciatívu, keď iniciovalo diskusiu k týmto problémom. Vidíme tu ten, tú otázku e, tej pridanej hodnoty, ktorá vedie k otáznikom. A tie otázniky treba uh, ich na ne reagovať odpovediami. Pán Kolmes, nech sa páči, máte ešte slovo. Your... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za vaše otázky a pripomienky. Už predovšetkým, keďže za Národný parlament si uvedomujem, že tu jednoducho nikdy nie je dosť peňazí. Za posledných 5,5 roka my v Holandsku sme znížili výdavky o 50 miliárd, čo bolo 8% HDP, takže v Holandsku máme diskusiu o nedostatku peňazí a aj dobrých zámeroch politiky, na ktoré neboli dostatok peňazí. Takže v tomto ohľade je tu vždy diskusia o tom, že či je dosť dostatok peňazí. To isté platí aj pre európsky rozpočet. Vy ho máte na 7, to neplatí európsky rozpočet, pretože vy máte toto na 7 rokov vytesané do kameňa. Vy, ne, vy potom až môžete si položiť otázku, no, že na čo to použijeme, akú flexibilitu. A holandský parlament e, to má opačne, že ešte, ešte predtým, než sa začne táto revízia, vlastne chcelo o týchto témach diskutovať e, ešte pred predsedníctvom holandským. A my sme, ja viem, že to je veľmi komplikovaná otázka, môžem povedať, že v mojej krajine sú iné problémy než v iných krajinách, ale by som vedel príklad. Keď my v Holandsku financujeme napríklad cyklistické chodníky európskymi peniazmi, neviem, ja si myslím, že to nie je dobre, to nie sú dobre využité európske peniaze a ja si myslím, že existuje viacero príkladov, ako sa dajú tieto peniaze využiť efektívnejšie prepačte, neviem vaše meno, ale vy ste mali veľmi dobrú pripomienku, ktorá sa týkala národných eh, vyhlásení či vyhasenie vierohodnosti. Pretože tu boli len tri krajiny, ktoré z e, toho urobili v posledných rokoch a predtým to nebolo a súhlasím 70-80% peňazí z EÚ vlastne míňajú národné vlády alebo jednotlivé vlády v členských štátoch, oni by mali byť aj zodpovedné potom za tieto výdavky. A my každoročne, keď príde správa z účtovného dvora, z dvora auditorov, tak vždy je ten e, titulok, že Európska únia zase mrhá peniazmi. A to je potom jednoducho zodpoved... na to by, tu by mala byť tá zodpovednosť zelených parlamentov, aby urobili toto vyhlásenie. Ale prepačte, ale nebudem hovoriť, lebo to je téma, o ktorej by som mohol hovoriť naozaj hodiny. Dá sa povedať, že nie je e, Európska únia, ktorá začala E, ktorá začala vydávať prostriedky akýmkoľvek spôsobom skôr národné štáty. Prostriedky, ktoré prichádzajú z členských krajín. Keď prichádzajú prostriedky z členských krajín, prejdú cez Brusel, aby mohli ísť naspäť do členských krajín, môžu, e, treba ukázať, že to, tak, to dáva zmysel, že to má pridanú hodnotu, ak sa to už deje. Aktivátormi verejných výdavkov na investície ktoré nie sú prioritne e, dôležité. Pretože štáty jedno len chcú konzumovať tie fondy, ktoré sú im určené. Toľko k, tejto prv, k, tomu, k tomu prvému bloku. Možno ho chcete uzavrieť, pani Toma. Bude to zložité. Chcela by som snáď na úvod, keďže naozaj pán Kovmes vyžaduje to množstvo reakcií. Prvá vec je tá, že treba si dávať pozor aby tá diskusia nehovorila len o budúcnosti toho finančného rámca, ale je skôr o jeho revízii. Myslím si, že všetci tí, ktorí boli v Amsterdame, boli veľmi prekvapení, že sa finančný budúci rámec 2020 a tak ďalej s týmto rámcom a nehovorí sa tak dostatočne o tej rajšej revízii. Súhlasím s pánom Kolmesom, pokiaľ ide o neprehľadnosť príjmov je tu tá diskusia, kde sa na Európsky parlament i národné parlamenty e, e, oslovujú vo forme problému demokracie v tejto otázke, tejto opacity, neprehľadnosti. V tom sa asi všetci zhodneme. Pokiaľ ide o flexibilitu, tu je možno viac nuancí, pretože ako to povedala pani Guardia Zaval, treba o tom diskutovať, treba flexibilitu. Parlament tu veľmi ochotný ale to e, nevy, nevyrieši tú poddimenzovanosť. Nemôžeme jednu prioritu e, demontovať, aby vznikla druhá. Je možno podfinancovať niečo iné, keď chceme jednu vec e, financovať dostatočne. Ďalej potom treba povedať, že že sa asi zhodneme, že treba verifikovať, či je tu naozaj pridaná hodnota. A k tej pridanej hodnote, eh, ak je to priorita EÚ, tak treba nevyhnutne, treba veľmi rýchlo z dôvodu emisí sa pozrieť na, na motorové vozidlá, ak chceme hovoriť o cyklo trasách prostriedok e, e, čistej dopravy, aby sme všetci zlepšili prostredie zdravie Európanov. Je to pridaná hodnota, takže využijem ten váš príklad tých cyklo, cyklotrás. Moja poznámka nebola o význame tých cyklotrans, ale o financovaní cyklotrans Európskou úniou. To je predsa podľa mňa národná zodpovednosť, minimálne v Holandsku. To znamená, že Európa si stanovila prioritu v prospech e, cyklotrans, pričom tieto e, nie sú financované európskym rozpočtom, pretože Európa e, má program reglementácie kontroly byrokracie, čo to teda nakoniec stojí veľa. Problém je, že politika nefunguje ako princíp, princíp cukru a byča. Ak máme jednu vec zakázanú, tak to jednoducho e, e, zastaví. Treba mať reglementáciu a pomôcť zároveň, či už sú to samozprávy a tak ďalej táto diskusia, treba ju otvárať. Použili sme tie cyklotrasy, aby sme ukázali, že tá rozprava je oveľa zložitejšia než na úvod. Výbor definuje úpravu eh, na, na to, aký široký má byť cyklistický chodník, a z akých materiálov sa má e, vybudovať a potom dvor auditorov EÚ musí to skontrolovať. Ale problém par, pán Artuj spočíva v tom, že keď nebudete financovať cyklotrasy, komisia definuje všetko toto, čo hovoríte, ako e, povinné pravidlo. Ale parlament toto nevie urobiť, hovorí predseda. Nemá peniaze. Ale chcem zareagovať na Francoisa Marka, ktorý hovoril, či budeme mať e, napríklad tých 20 miliárd pre Grékov, ktorí musia prijať milión utečencov, či budeme mať túto flexibilitu. Aj pani Gardia Zabal to spomínala. Všetci si musíme uvedomovať, že už sme na hranici rozpočtu Máme viacročný rámec do roku 2020 a je len rok 2016 a už sme takmer vyčerpali všetky peniaze, ktoré máme vo flexibilite. Ešte máme tri rozpočtové roky, ktoré musíme splniť. My sme už využili všetky e, rezervy, všetkú flexibilitu, všetky stropy. Začali sme e, využívať rôzne externé fondy a naliepať ich na európsky rozpočet, aby sme pokryli rôzne naliehavé potreby, takže musíme si uvedomiť, že naozaj onedlho môže prísť totálna rozpočtová kríza. Čakajú nás e, teda rôzne výzvy a táto e, diskusia ešte nie je ukončená, ale chcem povedať, že otázka vlastných zdrojov je naozaj veľmi dôležitá. Ak um, nevyriešime uh, tu ten problém, že 90% európskeho rozpočtu to sú vlastne len šeky európskych štátov, tak potom sa budeme nachádzať v nekonečnej kríze a budeme neustále hľadať nové rozpočtové zdroje, novú rozpočtovú rovnováhu, ktorú ale nikdy nenájdeme. A predseda má pravdu, keď hovorí, že už nemôžeme mm, brať peniaze od našich občanov, musíme nájsť nejaké daňové e, zdroje, napríklad e, dane nadnárodných spoločností. Tie um, veľmi šikovne si znižovali dane alebo dane z finančných transakcií. Musíme jednoducho nájsť nejaký nový daňový zdroj, ktorý by ale nezaťažoval novými daňami našich spoluobčanov. Recept je teda jednoduchý. Musíme menej žiadať od daňových poplatníkov, ale viac musíme mať príjmov z daní do rozpočtu. Je to veľmi náročná e, rovnica. No a teraz môžeme uzavrieť túto prvú časť a môžeme pristúpiť k praktickej práci, pretože témou e, ďalších dvoch častí, ktoré nás čakajú, je nájsť e, rovnováhu medzi naliehavými problémami a existujúcimi politickými prioritami v druhej polovici obdobia 2014 až 2020. Takže prvá časť sa bude týkať nových finančných potrieb eh, riešenia eh, utečeneckej krízy. Pani Annabel Rohan Granžon z UNHCR eh, zahají túto, túto časť, tento panel. Na 10 minút máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dámy a pani poslankyne Európskeho parlamentu aj národných parlamentov. Ja zastupujem UNHCR agentúru OSN a sme veľmi radi. Je to pre nás veľká čest, že sa môžeme zúčastniť na tejto diskusii. Sme tu na pozvanie rozpočtového výboru. To je často ehm, jeden z našich najväčších kritikov nás ako OSN, e, pretože hodnotí efektívnosť a náklady operácií OSN. To hovorím teraz v globálnom kontexte. O tomto sa často rozprávame. Bohužiaľ, tá kríza, ktorá zasiahla Európu v posledných rokoch, je obrovská, má obrovské rozmery a v takejto kríze um, potrebujeme partnerov ako OSN, ktorí majú um, veľké kapacity operatívnosti a e, môžu prísť na pomoc utečencom. Členské štáty v posledných rokoch od leta 2015 najmä museli riešiť stále viac potrieb, nepredvídaných potrieb, ktoré vychádzajú, vyplývajú z tejto krízy. Národné vlády a taktiež e, regionálne a miestne orgány a obce musia čeliť bezprostredne tejto situácii a samozrejme aj aktéry občianskej spoločnosti. A rada by som povedala, že aj e, akademický svet, akademická obec sa nad tým musí zamýšľať, pretože my musíme teraz um, investovať aj do obnovy myslenia, do nových e, myšlienok, do nového kontextu, ktorý sa týka utečencov a migrácie. Ak tak neurobíme, tak sa dostaneme do slepej uličky. Stanovisko parlamentu sme videli. My sme spolupracovali aj pri príprave niektorých bodov viacročného finančného rámca, napríklad nová štruktúra fondov pre oblasti vnútra a migrácie a sme veľmi radi, že môžeme v tejto fázi, fáze sa zúčastniť na revízii rozpočtu. Tu nie iba o nejakú bilanciu, ale ide aj o skutočnú revíziu právneho rámca súm um, stropov a podobne. Čiže je to nový prístup v rozpočtovom cykle. Môžeme povedať, že je to skutočný proces. A teraz sme v takej pozícii, že môžeme anticipovať mnohé veci. Nástroje flexibility boli vyčerpané plne a preto musíme teraz sa zamýšľať nad možnosťami nejakého nového mechanizmu ktoré by, ktorý by sme mohli prípadne vytvoriť. Začiatok nového rozpočtového cyklu bol ťažký pre e, všetkých zúčastnených. V Rok 2014 bol komplikovaný nielen na úrovni azylu, migrácie a integrácie v oblasti vnútra, pretože sa tam použila nová štruktúra. Členské štáty sami museli prijať každý nový modus operandi. Takže bolo to zložité a takisto tá suma 24 miliard nezaplatených faktúr za rok 2014, tento deficit existuje medzi schopnosťou platiť, medzi platobnými možnosťami a medzi záväzkami, ktoré boli schválené. No a tento deficit um, mal veľký dopad na humanitárne agentúry a takisto na humanitárnu pomoc, uh, ku ktorej sa zaviazala EÚ. A skutočne došlo v teréne k nedostatku peňazí. Malo to priame dopady na situáciu v teréne. Aby sme naštrukturalizovali tú um, diskusiu lepšie, musíme rozlišovať medzi vnútornou krízou EÚ a vonkajšou krízou Máme tu teda krízu, ktorá zasahuje Európu, e, preto lebo prichádza obrovský počet migrantov na hranice Európy a to musíme rozlišovať e, od e, krízy v Afrike, v Severnej Afrike alebo na Blízkom východe, kde sú odlišné príčiny tej krízovej situácie. Takže tá kríza, ktorá sa dotýka Európy, uvediem niekoľko osôb, viac ako, pardon, čísel, viac ako milión osôb dorazilo e, do konca minulého roka do Európy cez more. Čiže A potom tu máme aj e, veľmi veľa ľudí, ktorí zahynuli na mori a viac ako 90 ľudí od začiatku roku 2016 prišli cez Grécko alebo cez Taliansko. 84 e, týchto čísel za minulý rok aj tento sa vzťahuje na prvých 10 štátov pôvodu migrácie. Čiže je to najmä utečenecká kríza. Nie migračná kríza, ale utečenecká kríza. A ešte tu mám niekoľko otázok na zamyslenie. Musíme si klásť otázku, či toto máme riešiť e, naďalej krízovými opatreniami, alebo či by sme nemali pri tejto revízii rozpočtu vytvoriť nejak, nejaký štrukturovaný prístup, nejaké štrukturované riešenia. Mm, neznamená to, že očakávame pokračovanie krízy, ale rozsah tej, tej krízy a počty osôb, ktoré ešte prídu, budú vysoké podľa našich analýz. Po druhé, e, chcem vedieť, či tá reakcia sa má realizovať na európskej úrovni, národnej úrovni alebo či to má byť kombinácia ich dvoch. Máme tu veľa poslancov z národných parlamentov a preto si musíme klásť túto otázku. cieľom európskeho rozpočtu by nikdy nemalo byť eh, nahradiť národné finančné obálky ktoré musia byť k dispozícii na riešenie určitých situácií. Mm, nehovorím priamo o krízových situáciách, ale rozpočet únie nemá byť náhradou národných rozpočtov, má doplňať a vytvárať pridanú hodnotu tých rozpočtov na národnej úrovni. Um, ak dovolíte, ešte doplním Máme dve možnosti postupovať. Buď peniaze prídu z európskeho rozpočtu, alebo od členských štátov. My sme boli minulý týždeň v Turecku a v Turecku je vlastne Európska únia aj členské štáty e, sú činné. A oni nás nevedeli presvedčiť, že tá koordinácia je ideálna. Pokiaľ ide o trastový fond, ten pochádza z národných rozpočtov a, to, a vytvára vlastne taký doplnkový rozpočet e, k európskemu rozpočtu. Je to akýsi kanál pre ďalšie peniaze. Čiže ide o to, aby všetky tie peniaze sa mohli dať do jedného hrnca. Ja nie som hovorca trust fond, trustového fondu, ale toto je jeden z jeho cieľov a to je výzva pre Európu tá komplementarita. Či Európska únia je 29. donor, ešte um, okrem 28 existujúcich? Takže to je jedna z otázok. No a pokiaľ ide o vnútornú krízu, ktorá sa týka Európy, tu je ďalšia zaujímavá otázka. Možno by sme mohli vyvinúť intervenčný mechanizmus pre humanitárnu pomoc zo strany EÚ. Existujúce mandáty vylúčujú interkomunitárnu intervenciu, ale ak sa napríklad situácia v Grécku zhorší a e, začnú sa zatvárať hranice na Balkáne alebo nejaký iný scenár, ktorý si neželáme, tak EÚ e, by mala mať nejaký urgentný mechanizmus, aby mohla intervenovať. Ale a súčasné, súčasné mechanizmy neposkytujú, najmä v oblasti humanitárnej pomoci, dostatočne rýchle možnosti konania. A e, ešte k tej vnútornej kríze stále viac a viac víziev prichádza na adresu európskych finančných inštitúcií, najmä Európskej investičnej banky a pýtam sa, ako, ako to prepojiť. O, hovorí sa, že oni majú expertnú kapacitu, že oni majú expertov, ktorý, vďaka ktorým by sa dalo rýchlejšie konať. Vzťah medzi Tureckom napríklad a EÚ. Mm, my robíme hodnotenia a pomaly sa e, rozhoduje, ale keby sme využili EIB alebo Svetovú banku, tak ich expertíza by umožnila prijať rýchlejšie politické rozhodnutie. Ale aká expertíza, pýta sa rečnička. Napríklad 400 tisíc detí v Turecku ne, nechodia do školy, bude to stratená generácia. Čiže napríklad expertíza v takejto oblasti. Áno, to je jeden z prvkov takejto komplexnej situácie ešte dva, tri body tej e, vonkajšej, o tej vonkajšej kríze. Máme už minutých 11 minút. Zaznela tu otázka o trastových fondoch. Sú to trastové fondy? Teraz e, tu máme málo spolufinancovania zo strany členských štátov a mnohí sa pýtajú, či je to trastový fond, ktorý berie napríklad z, zo zdrojov DG Eco alebo iných humanitárnych inštitúcií. Problém je vlastne, keď vytvoríme trastový fond, aby sme ho naplnili peniazmi a potom zabezpečiť tú koordináciu. A zatiaľ to nefunguje. A posledná pripomienka. Odkážem na pána Gutereša, bývalého komisára, on e, zorganizoval veľmi zaujímavú diskusiu na Svetovom ekonomickom fóre minulý rok v Davose a hovoril o novej architektúre rozvojovej pomoci a humanitárnej pomoci. V Istambule sa v maji bude konať e, summit medzinárodnej humanitárnej pomoci, aj tam sa o tom bude hovoriť. Sme v e, situácii, ktorá globálne aj mimo Európy je taká, že potreby sú oveľa, oveľa väčšie ako to, čo vie poskytnúť medzinárodné spoločenstvo. OSN napríklad v sírskej krízi, kríze financuje 50-60 skutočných potrieb a to je naozaj ešte dobrý príklad. Stredoafrická republika Burundi, tam vieme zafinancovať potreby do výšky 22 napríklad. Európska únia, rozpočet EÚ je v humanitárnej pomoci naozaj dôležitým prispievateľom a tradičný prístup je taký, tu budem hovoriť aj o danových poplatníkoch, Máme tu agentúry pre medzinárodnú humanitárnu pomoc, vládne, medzivládne, mimovládne a takisto populácia príjmajúcich štátov a potom tu máme donorov, ktorí koordinujú svoju pomoc a tá populácia práve, tí obyvateľia znašajú najväčšie e, problé- e, najväčšie záťaž. No a e, daňoví poplatníci vlastne patria, platia tú štátnu humanitárnu pomoc a je potrebné prehodnotiť túto tradičnú architektúru. Musíme zapojiť súkromný sektor, ako nového aktéra do celej tejto architektúry. Súkromný sektor, tá, tu nemám na mysli iba nejakú zle definovanú entitu, nie, sú to individuál, jednotlivci, jednotlivci, tí najbohatší na tejto planete, ehm, takí ako Bill Gates napríklad, ktorí by sa mali zapojiť aktívne do tohto financovania. A po anglicky prečítam, že vo svete, kde najnovšia aplikácia môže zarobiť miliardy dolárov, by mali existovať nejaké možnosti, aby sme zabezpečili humanitárnu pomoc eh, pre ľudí, ktorí žijú v konfliktovnej zóne. Ehm, my ako spoločnosť máme technológie, zdroje a know-how, aby sme skutočne zmenili eh, životnú úroveň ľudí všade, aj utečencov, ale nepodarí sa nám to, ak sa nezapojí do tohto súkromný sektor, um, ktorý by mal začať riešiť globálne naliehavé situácie. Sýria ukazuje, že stále, staré prístupy už nefungujú a musíme vybudovať novú štruktúru. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz má slovo pán Valie, generálny tajomník uh, asociácie komún a regiónov v Európe. Neviem, či e, tá, ten prechod znamená, že charita má na, na, nahradiť verejnú správu. Možno na optimizáciu finančnú by sme mohli mať prostriedky, Možno Európania by mali všetkým odborníkom na optimalizáciu dať dobré nástroje na túto činnosť. To sú Európania, ktorí robia všetko, všetko preto na to, aby et, e, experti na optimalizáciu mohli urobiť maximum. Vážené dámy a páni, chcem vám poďakovať osobitne pani Toma za pozvanie. Očakávania a kroky, ktoré majú prijať územné samozpravy, a miestne samozprávy, aby reagovali na humanitárne a sociálne potreby, ktoré vznikajú e, blízko nás z geopolitických situácií. Naša asociácia predstavuje 55 národných e, združení regionov, provincií, komún v 28 krajinách EÚ. Takisto ale Balkán, Turecko a Ukrajina. teda je to komunita 550 tisíc e, územných samozpráv. Vzhľadom na takýchto kríz tieto lokálne úrovni sú oveľa citlivejšie na hľadanie riešení než ich národné vlády, hm, hľadať blízkosť e, k naliehavým e, situáciám umožňuje byť realistické. Otázka e, z prístupu k prostriedkov je konštitutívnou vzhľadom na európsku konštitúciu a práve preto v rámci balíčku lepšieho riadenia migrácie územné samozprávy sa pripravujú angažovať aby čelili utečenskej kríze a tiež, aby prispeli k revízii finančného viacročného rámca. Už od počiatku krízy sme použili evaluačné nástroje v teréne a sme pripravení rozhodujúcim osobnostiam v Európe poskytnúť informácie k potrebám, dopadom finančným pre územné samozprávy. Ak e, k tejto e, činnosti zberu informácií chceme vytvoriť aj také európske observatórium, kde by sa vlastne mohli vymieňať dobré skúsenosti pri e, e, integrovaní žiadateľov o azyl. Finančný rámec má samozrejme svoje limity. Od januáru 2015 sú to, e, je to 500 tisíc žiadostí. Situácia, ak nenájde riešenie, tak to budú do roku 2011 naozaj 3 milióny žiadateľov táto kríza e, začína mať rozmery finančnej krízy, ale zdieľame analýzu pána Junkera, ktorý v svojom prejave k parlamentu zdôraznil, že e, výnimočné udalosti si vyžadujú výnimočné financie. E, mohlo by to byť však nedostatočné na riešenie problému a preto komúny sa zúčastňujú programov e, kvót, ale teraz majú mnoho nečakaných e, nákladov, ktoré im nikto neuhradí. Tu pripomínam, že e, prijať utečencov je, bolo práve povinnosť národných vlád. Množstvo krajiny, rozprostriedky, ktoré sú k dispozícii, sa znížili sú to krajiny, ktoré sú v prvej línii preberania utečencov. Tie sú najviac zasiahnuté rozpočtovými škrtmi. Grécko, ale tiež e, Taliansko či Španielsko. Ďalej, vzhľadom na dohovory e, OSN, miestne samozpravy majú chrániť nesprevádzaných e, maloletých. To sú ďalšie e, náklady vy z francúzských e, končín poznáte tieto problémy. Je jasné, že e, e, treba reagovať na jednotlivé krízy, ale národ, územné lokálne samozprávy nemajú dostatok prostriedkov. Je tu očividná nedostatok financií na základnú pomoc, nedostatok e, psychológov, lôžok, sociálnych pracovníkov, tlmočníkov. Ak chceme riešiť tento problém podľa našich odhadov, zoberme si príklad Nemecka, roz, e, distribúcia e, nákladov je následovné. 15 miliard eur e, stála táto kríza v Nemecku, 10 miliardov sa financovalo miestnymi samozprávami a 5 spolkové krajiny a federálny štát. Na zvládnutie toho množstva, ktoré prídu v roku 2016, e, e, zasa väčšina nákladov pôjde na e, lokálne samozprávy. Ak nezohľadíme množstvo utečencov, ktorí prišli v roku 2015 do EÚ, Rozpočet by sa mal, e, by sa mal zvýšiť o 30 miliard eur, aby sa korektne zodpovedalo na výzvy. Podporujeme názor spravodajcu, podľa ktorého dodatočné financovanie by sa malo nájsť, a jeho zdroje teda najmä. Flexibilita je potrebná, aby sme e, zľahčili politiku, aby sme pristúpili k fondom, pre e, lokálne samozprávy. Potrebujeme e, súrne evaluovať prostriedky, aby sa zvýšili vlastné zdroje EÚ, tiež nový spôsob zlepšiť a zvýšiť využitie ďalších existujúcich zdrojov a fiskálnu kapacitu na rovni EÚ. V tomto ohľade e, žiadame od skupiny na vysokej, vysokej úrovni pre vlastné zdroje, aby zvýšili svoju, svoje, mieru svojich činností E, sme radi, že sa tu uskutočnili e, činnosti či, a hovoríme o tom, či e, treba použiť osobitné zdroje alebo dočasnú e, daň, napríklad e, uhlíkovú daň. Želáme si ďalej, aby členské krajiny, ktoré sa zúčastňujú reinštalácie, by mali tieto príjmy z týchto prostriedkov s podmienkou, že sa jasne prerozdelia prostriedky pre miestne a územné samozprávy. Žiadame, aby sa eh, aby centrálna bank, eh, banka pomohla takisto, pokiaľ ide o uvítanie. Tu treba pracovať na eh, prostriedky na dlho, dlhé obdobie. Pokiaľ ide o existujúce financovanie, žiadne špecifické zdroje sa nedali bokom aby sa reagovalo na národnej a regionálnej úrovni. Preto žiadame od parlamentu, od rady a od komisie, aby v procese revízie a tiež pri e, súrnych opatreniach sa viac prostriedkov vymedzilo na reintegráciu stredno i dlhodobo či tieto prostriedky sú e, nedostatočne využité a či by sa nedali využiť pre miestne územné samozprávy a lepšie čeliť ich zodpovednostiam v tomto ohľade. E, inovatívne miestské kroky e, predstavujú dobrý nástroj pre priame financovanie pre utečencov v rámci toho, čo potrebujú. Tento nový nástroj je však veľmi ohraničený a potrebujeme čosi štrukturovanejšie existujú ďalej aj určité marže toho, ako vytvoriť synergie medzi mechanizmy existujúceho financovania, ako je EFSI, e, ďalej špeciálny fond pre e, e, azyl a migráciu a ďalšie. Ak chceme zabezpečiť skutočný prístup viacúrovňového riadenia, vrátane rozpočtových rozhodnutí vzhľadom na utečenskú krízu tento prístup sa nemá týkať len e, opätovného presídlenia, ale e, tiež pokiaľ ide o fázu ďalšieho evaluovania, sledovania, financovania a mechanizmu financovania. Pokiaľ ide o pakt stability a rastu pre územné samozprávy, ktoré príjmajú množstvo utečencov, ktoré, majú e, na hranice, ktoré sú na hraniciach so svojimi vydávkami pozitívne by k integrácii utečencov dlhodobo mohli prispievať aj mesta pôvodu, keď e, hovoríme o období návratu. Európska únia by mala zintenzívňovať kontakty i rozvoj iniciatívy e, sensibilizácie k problémom rozvojovým. Záverom by som chcel ešte raz zdôrazniť e, úsilie e, e, miestných samozpráv a starostov, ktorí si plnia svoju povinnosť. Mám na mysli starostov mnohých ostrovov a komún v Grécku, ktorí naozaj bojujú za naše hodnoty, ktoré sú európskymi hodnotami. Európska verejnosť je na ich strane, aby sa posolstvo humanity Eh, humanizmu eh, posunulo ďalej. Rátame so všetkými z vás. Ďakujem vám za pozornosť. Merci pour eh, ce double éclairage. Ďakujem za toto dvojité objasnenie veci. Vy tu všetci ste členovia výborov finančných alebo rozpočtových. To ste urobili najťažšiu voľbu politike, akú môžete urobiť, pretože ste sa odsudili na permanentnú frustráciu. Ale e, musíte byť schopní robiť arbitráže a stanovovať si priority v rámci prostriedkov, ktoré sú k dispozícii vo financiách. Teraz vás poprosím, ak to len bude možné, aby ste obmedzili svoje príspevky na dve minúty, pretože už teraz máme časový skos. Teraz sa vyjadrí, možno to zle vyslovím, Miro, Miroslav Najkel, mm, ak som to správne e, vyslovil, poľský poslanec a podpredseda výboru pre hospodárstvo a rozvoj a je člen e, Európskej ľudovej strany. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Európsky rozpočet má za úlohu podporovať eh, výkon a pluralizáciu pri európskych priorít v mene všetkých obyvateľov. Preto aj výdavky, ktoré sú realizované z nadročného rozpočtu musia podliehať eh, demokratickej kontrole a musia prispievať eh, pri európskej pridanej hodnote. Nie je možné um, poprieť, že politika súdržnosti má svoju dôležitú úlohu v procese európskej integrácie a jej proinvestičný charakter je podstatný a výsledky sú aj viditeľné pre občanov občanmi. Avšak ale kým e, zavedieme nové programy na rok 2016 a 2020, už sa objavila potreba financovať nové výdavky, osobitne, ktoré súvisia s migračnou krízou, ale nebola iba o, tom, o, tejto, o tomto probléme e, diskusia predchádzajúcej časti. E, pretože je tu aj otázka, táto otázka je otázka vierohodnosti Európskej únie, ale vierohodnosť e, tiež vykonať a realizovať tie programy, ktoré boli schválené, na ktoré čakajú ľudia v mnohých častiach Európy. Hovoril o tom aj pán bývalý komisár Levanovský a to je moje presvedčenie. A preto mám otázku, že či si, alebo ako si predstavujete um, financovanie nových potrieb bez toho, aby, sa, mm, aby to nebolo na úkor existujúcich e, priorít, pokiaľ nedojde k skutočnej revízii rozpočtu a ne, vlastne nezaistí e, dostatok, e, respektíve tak, aby sa v, neza, aby sa zabezpečila politika um, bezpečnosti a z nej sa neukrátilo. Ďakujem. Olavi Alanisila teraz dostane slovo člen alebo členka fínskeho parlamentu vo výbore pre financie. A je to formácia patriaca do, politická skupina patriaca do ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať eh, stručne. Um, Myslím si, že používame verejné prostriedky Európskej únie na národnej úrovni, teda na, aj na miestnej, regionálnej úrovni a tu treba zohľadniť tri veci, transparentnosť, um, preverovanie pre, verejnou rukou alebo kontrolu verejnou rukou a tak tiež um, pokiaľ ide o styku utečencov či e, krízu utečencov je to naozaj veľmi e, veľký problém, pretože vlastne objavili sa obrovské toky ľudí neočakávaným spôsobom a to spôsobilo veľké problémy a to je naozaj problém aj pre finančný rámec pokiaľ ide o... Týka sa toho predovšetkých výdavkov a je tu množstvo deficitov. A kritériá, ktoré tu dnes e, platia, tu je potrebný predovšetkým, tu je potrebná predovšetkým koordinácia a je tu otázka, kde a ako môžu spolupracovať národné parlamenty s Európskym parlamentom. My musíme takisto vyvíjať tlak aj na naše národné e, vlády, tak aj podľa toho, akým spôsobom sa správajú e, v Európskej rade. Musí tu takisto existovať možnosť rozvíjať e, finančné nástroje, aj potrebujeme predovšetkým pri tých výdavkoch, ktoré sa týkajú verejných výdavkov, musíme presne vedieť, že na aký konkrétny cieľ sa tieto prostriedky použijú. Merci. Ďakujem. Teraz má slovo Reimer Böge. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za príspevky. Zástupkyňa UNHCR um, položila tak povediať prst do otvorenej rany. Neviem si spomenúť na jedinú donorskú konferenciu za posledné roky, kde sľuby boli zhodné s tým, čo potom členské štáty skutočne poskytli. Zaujímalo by ma, ako to hodnotíte vy, ale všetci sme sa už poučili, že medzinárodné spoločenstvo v posledných rokoch e, nehanebne zanedbalo aktuálny vývoj, napríklad potravinový e, program dostal toľko ako v roku 2014 do jesene, ale absolútne to nezodpovedalo skutočnej situácii. No a potom, aké to malo výsledky? Ľudia sa vydali na cestu to je dnes už súčasť našej reality. Takže z toho vyplýva politická otázka. Stačia tie sľuby, ktoré boli dané v Londýne a stačí to, čo máte vo forme spoľahlivých sľubov, teraz vy? Na no ako dlho to bude stačiť, pretože keď sa pozrieme na sľuby z Londýna, máme tu veľký nepomer medzi štátmi, ktoré e, dávajú veľmi veľa peňazí a potom sú, to, sú tu iné štáty, ktoré veľmi málo prispievajú. A sú to aj štáty blízko, blízko východného regiónu napríklad. Nemali by sme mať mechanizmus, v rámci ktorého by sa dalo konať rýchlejšie, lebo takto to trvá mesiace, kým sa zídeme na konferencii a kým e, dáme tie sľuby. E, no a pokiaľ ide o ten fond pre Afriku, ktorý komisia vysunula, 1,8 miliardy eur, E, finančné prostriedky, ktoré sa presunuli transfermi e, z európskeho rozpočtu. No a e, zatiaľ máme 81 miliónov reálne v tom fonde, z toho 1,8 miliardy. No a v druhom fonde doteraz 60 miliónov reálne prišlo. No a vidíme, že zmeny v číslach vedú aj k zmenám v tom prúde utečencov. Máme menej utečencov zo Sýrie, konštantné čísla prichádzajú z Iraku a viac ľudí teraz prichádza z Afriky. A my sme do veľkej miery ako Európa obklopení e, štátmi, ktoré zlyhali, tými failed states. A teraz si kladiem otázku, ako máme zaobchádzať s utečencami, ktorí nemajú uh, šancu na dlhodobý azyl alebo dlhodobé povolenie na pobyt. Ako s týmito štátmi zaobchádzať, mm, keď nefungujú? Máme tu príklad Turecka. My sa budeme musieť dlhodobo politicky aj finančne angažovať. A tu nejde iba o peniaze. Samozrejme ide o peniaze, väčšiu angažovanosť e, pri tvorbe stabilnej susedskej politiky, ale úplne v zásade ide o to, čo sme my urobili zle, a, že sme zle viedli tú našu susedskú politiku, lebo politika susedstva nefungovala doteraz. Máme sa presunúť opäť e, k financovaniu projektov, aby ľudia priamo v teréne dostávali peniaze, alebo e, chceme zasa naďalej financovať prestížne projekty oligarchie. No a nemali by sme e, klamať. E, definícia bezpečných štátov pôvodu je správna, ale ak nedáme na to pozor, tak potom zadefinujeme určité štáty ako bezpečné, ale e, zanedlho sa e, zmenia na nebezpečné, ako napríklad e, na Balkáne to teraz hrozí. Článok 80 Lisabonskej zmluvy hovorí o solidarite členských štátov navzájom v prípade utečeneckej krízy že tam má existovať spravodlivé prerozdelenie záťaže. Pokiaľ viem, komisia už oznámila, že ISF aj e, Fond vidieckého rozvoja sa môžu využiť aj na to, aby sa riešili nové výzvy, ako napríklad kríza utečencov. A nehovorím ani o národných obálkach, teraz sa obraciam na poľskú kolegyňu, ktorá pred chvíľkou hovorila, aj štrukturálne fondy musíme využiť na to, aby sme časti zvládli tieto nové finančné problémy, aby sme ich mohli spolufinancovať. No a keď máme teraz problém s kvótami, chcem povedať, eh, že je tu otázka, chceme klub suverénnych národných štátov, ale ten v súčasnosti nefunguje. Alebo sme ochotní vzdať sa časti slobody a mm, pracovať pre Európsku úniu a byť a, akousi alternatívou k Putinovi a k Trumpovi. 30 miliard eur pri, približne nás stojí to, čo riešime teraz, 0,2 HDP príjmu všetkých členských štátov. Dajme toto na európsku úroveň 30 miliard na financovanie vonkajších hraníc a tie členské štáty, ktoré prispievajú nadmieru, neproporčne, tak by mali byť e, odľahčené tým, že by existoval Európsky fond. Čiže toto by bolo minimum, ktoré sa v súčasnosti dá urobiť. Ďakujem. Ďakujem, pán Böge. Mali by sme sa zamýšľať aj nad tým, ako obnoviť mier pretože zdroje na to nie sú. V Sýrii je asi 8 až 10 miliónov vnútorných utečencov a postupne sa presúvajú k tureckej e, hranici, ktorú už nemôžu prekročiť. Myslím, že OSN teraz e, zriaduje na sírskej strane pri tureckej hranici nové tábory. Turecko sa o to stará? to sú naozaj eh, to sú situácia, ktorá sa dennodenne mení. Teraz dostane slovo Maria Tolpanen z fínskeho parlamentu. Nie, poslankyňa EP, zvolená vo Fínsku. Nech sa páči. Eh, olemme puhuneet tässä koko tämän päivän ajan aika paljon nimenomaisesti. Ďakujem pekne. Predovšetkým sa diskutuje o utečencoch, ale ja by som chcela zdôraziť jednu vec. My, kto vlastne sú týmito utečencami? Máme vlastne utečeneckú krízu, alebo máme krízu žiadateľov o azyl? To sú rôzne veci rôzni ľudia. Čiže na jednej strane je to záťaž pre jednotlivé rozpočty, ale je to aj možno preto, pretože sú to e, e, ľudia, ktorí vlastne prichádzajú a sú vlastne nezamestnanými a to bude predstavovať potom aj veľký problém aj v rámci tej e, smernice o vyslení pracovníkov tam sú určité povinnosti, ktoré eh, musí členský štát vykonávať, určité sociálne povinnosti, ktoré má, ale to všetko stojí jednoducho veľmi veľa peňazí. A keď sa zároveň, snažíme zároveň riešiť všetky tieto problémy zároveň, tak eh, myslím si, že musíme si určiť nejaké priority, lebo sa nám to na všetko nepodarí. Jednoducho, z eh, akého pohľadu sa budeme na tento problém dívať my sme hovorili aj vo Fínsku, že každý jeden problém sa musí, každý jeden problém sa musí riešiť úplne o samote. A čiže vždy sa hovorí, že sekerou môžem vždy e, rúbať len jeden, jeden kmeň. Tak takýmto istým spôsobom musíme k tomuto pristupovať v tejto kríze. Čiže čo sú naše priority, čo chceme riešiť v prvom rade, e, čo spadá pod problém azylu, čo spadá pod problém utečencov, čo je problém budovanie mieru a jednoducho e, myslím si, čo osobitne spôsobuje napríklad e, problém, je aj zmena klímy, tá tiež spôsobuje množstvo problémov, e, stráca sa voda, v Ázii sa zhoršujú e, naozaj životné podmienky a to potom nie je prekvapením, že došlo k takejto kríze a aké zdroje potom na to budeme mať, keď dojde k skutočnej kríze v dôsledku zmeny klímy napríklad. A ešte uvedla by som ďalší e, pripomienku, keď, keď som bola malá, mali sme bola kedy vo Fínsku 3 metre snehu, e, keď sme boli deti deťmi. Dnes e, a to bolo ešte len pred 50, e, 15 rokmi, keď bolo 3 metre snehu, dnes už iba prší. Ďakujeme za túto metaforu.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 Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že v rámci tejto diskusie sme sa dopracovali k diskusii o rozpočte a myslím si, že máme tu nedostat tu nepostačujúce položky pre platby, ale je tu potrebný politický rámec. Je potreba spoločne politicky reagovať za všetky krajiny. Toto je vlastne scenár a existujúca reakcia je veľmi komplikovaná. Už sme tu počuli, že je potrebné riešiť finančnú krízu, rozpočtovú krízu, zároveň utečeneckú krízu, humanitárnu krízu, chrániť Schengen. E, sú tu rôzne politické rozdiely, ideologické rozdiely, nezamestnanosť mladých, to je jeden z najväčších problém v Únii a že tu naozaj mohli byť väčšie investície, to môže viesť ešte k hlbším diskusiám problém, alebo tu budeme hovoriť o politických prioritách pre náš rozpočet a to si myslím, že by mala byť asi tá najdôležitejšia diskusia. Čiže aké sú politické priority, ktoré zabezpečíme pre rozpočet. A v tomto kontexte by som chcela položiť otázku, ktorá sa týka zamestnanosti alebo skôr nezamestnanosti mladých, ktorá má v niektorých krajinách naozaj vysoké čísla, konkrétne v Portugalsku je to veľmi zložitá situácia. Zámerom by bolo vysporiadať sa s touto pohromou a zmožniť zamestnateľnosť mladých v Európe. Avšak tu existujú dva zásadné problémy, na ktoré treba poukázať. E, Poprvé vlast, samotná efektívnosť programu na rok 2016. Zdá sa, že to bude taký prekloňovací e, moment pre rozhodovanie tento rok a zatiaľ to, čo máme, údaje ešte sa stále stále nebližšia cieľom a počty sú stále vysoko alarmujúce. A po druhé, pokiaľ ide o túto diskusiu, tak e, aký druh práce by si ľudia vlastne prijali. v závere ešte posledné slovo, pokiaľ ide o utečencov aj v parl- portugalskom parlamente sa venovala tejto problematike veľká e, pozornosť. E, rečnička bola prerušená a predseda aj hovorí, že o tom bude ďalšia časť tejto diskusie. Takže dokiaľ ešte ide utečencov, chcela by som povedať, že je to problém, ktorý je všetkým jasný. Je tu potrebné opäť nastoliť rovnováhu a uvedomiť si, že by všetky národy mali byť voči sebe solidárne a sú tu krajiny, ktoré prijímajú obrovské toky ľudí a krajiny, ktoré ne, neberú nikoho. Túto situáciu treba konsolidovať a treba aj viac podporovať krajiny, ako je Grécko a Taliansko, ktoré sú úplne zahltené uh, ale toto už tu zaznelo, stále sa o tom iba hovorí, ale hovorí sa stále aj, netreba hovoriť iba o finančných prostriedkoch, ale aj o humanných nej stránke celého problému. Predseda teraz má slovo. Teraz má slovo Ralf Brinkhaus, ktorý je členom spolkového snemu a je e, z mm, nemeckej delegácie e, Európskej ľudovej strany. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi udelili slovo, pokiaľ ide o financovanie utečencov. E, mňa tiež prekvapuje, keď sa tu spomína e, príklad. Však faktom je, že momentálne sú tu hlavné krajiny Švedsko a Nemecko. E, tie sú najviac e, trpia, pretože vlastne ostatné krajiny prakticky čo najskôr sa snažia posunúť utečencov smerom do Švédska a E, Nemecka, ale keď ste tu teraz hovorili o Kale ako príklade, ale musím povedať, že toto nie je dosť dobrý príklad. No, ja, ja som dosť prekvapený, že ktoré krajiny vo vzťahu k finančnej kríze hovoria, že teraz musíme zabezpečiť e, fiskálny pakt a ktoré krajiny e, sformažujú prostriedky, ak by to mali byť niektoré krajiny, ktoré potrebujú pomoc, to je predovšetkým Švedsko, Nemecko, možno Taliansko, ale ostatné asi nie. Takže ďalšia otázka je tu finančná financovanie krízy. Je to úloha našej generácie, je to vlastne otázka pre našu generáciu, aby sme porazili túto krízu a jednoducho nemôžeme to financovať dlhmi, ani nemôžeme to urobiť na úkor budúcej generácie. Kolega z Fínska má pravdu, že budúca generácia možno bude musieť riešiť eh, klimatické katastrofy alebo nejaké úplne iné veci budú musieť riešiť. Preto eh, si myslím, že keby sme tu chceli nejakú dlhovú politiku uplatňovať na riešenie utečeneckej krízy, to určite predtým by som varovala. Posledná pripomienka, myslím si, určite Nemecko eh, urobilo určité chyby, E, v oblasti e, uplatňovania práva na azyl a prijímaniu e, utečencov, ale je prav, faktom je, že tu máme také vzťahovanie národov a, a toto možno je iba začiatok z hospodárskych dôvodov, klimatických dôvodov alebo z dôvodov občianských vojen a podobne. Keď nenájdeme na toto všetko európsku odpoveď a vlastne keď sa každá krajina bude sama si tu chce túto situáciu riešiť, tak jednoducho Európa stroskota a nebudeme môcť poskytnúť žiadnu perspektívu života ani e, ľudí z ostatných kontinentov. A nemôžeme jednoducho hovoriť o tom, že to je len čisto finančná otázka. Musíme 18. a 19. nájsť spoločnú odpoveď. Keď nenájdeme spoločnú odpoveď v Európe, tak budeme mať v Európu stať pred veľkými problémami v najbližších týždňoch a mesiacoch. Ďakujeme za toto svedectvo. Teraz pani Nýr Jada. Tu už nebudem predstavovať, pretože sa už v predchádzajúcom kole vyjadrila. Ďakujem. Máte slovo, nech sa páči. Ja by som teda len zvorazniť ten, tú, tú, tú ľudskú cenu, pokiaľ ide o, o mladých ľudí. Napríklad v Írsku majú mladí ľudia rôzne aj duševné problémy pani Niriada. E, mladí ľudia, to je, naj, to je tá ďalšia časť diskusie. Prepačte, ospravedlňujem sa. Takže toto bolo k utečencom. Podmienky príjmania v európskych štátoch, Nemecko, Švédsko, prípadne Taliansko a Grécko a niektoré ďalšie štáty to je skutočný problém vnútri Európy, ale máme aj e, ten priestor mimo Európy, kde mnohí znášajú záťaž. Turecko, Libanon, Jordánsko. A potom subsaharská Afrika. A s tým súvisí európska rozvojová politika. Sami v Lavalete zanechal trpkú pachuť E, v nás, pretože veci sa nepohli. Teraz pani Valie a potom pani Roan Granjon to uzavru, Každý máte jednu minútu, nech sa páči. Prepačte, že musím povedať, že nehovorím v mene e, žiadnej vlády, len v mene územných samozpráv. Uvedomujem si úsilie, ktoré tu sa odohralo, e, pokiaľ ide o starostov v Nemecku, najmä z Mnichova i z ďalších z Viedne, ktorí sa veľmi akážovali. Musím povedať, že solidarita v Európe nie je nejakou len opciou. Sú to európske záväzky, ktoré znamenajú solidaritu. Ale pokiaľ ide o e, prijatie utečencov, e, zdieľam to, čo povedala Fínska E, poslankyňa, táto kríza je elementom krízy, ktorá bude pokračovať množstvo rokov a to si vyžaduje európsku politiku azylovú a možno vytvorenie Európskej agentúry pre azyl a prijatie utečencov. To je nevyhnutné. Verím, že vás budú vnímať pretože 28 krajín má 28 rôznych fóriem príjmania k tým, tomu pokroku, ktorý e, dosiahneme. Ale vaše posolstvo ako generálneho tajomníka tejto asociácie je to, že časť štruktúrálnych či kohezných fondov by sa mohla použiť na čelenie podmienkam príjmania utečencov. Ak nie, tak sa z toho nedostajeme. Ďalšia rečnička, nech sa páči. Bohužiaľ nepočuť jedného z rečníkov. Zázraky nie sú možné, hovorí pán predseda. Musíme čeliť e, prioritám. To znamená, to znamená, ako by pri utečenci neboli prioritou. Budeme teda musieť robiť menej e, cyklochodníkov, to som chcel povedať. Chcem len podporiť predrečníka. keď priamejší mechanizmus e, a výkon e, príjmania určitých fondov e, voči miestnym samozprávam, to už by bolo veľkým pokrokom. A ak mám byť konkrétna, vyjednávame momentálne so starostom Solúnu, aby sme vyvinuli kapacitu pre 1500 e, osôb v Solúne, nad rámec toho všetko, čo už sa urobilo, aby sme sa dostali k číslam, ktoré sa vyjednali na Balkánskom samite. Ak je tu proste uistenie, bez toho, že by sme museli prejsť všetkými tými e, procedurálnymi kľúčkami, mohlo by tu byť väčšia flexibilita, takže naozaj len podporujem ten posledný bod. Teraz prejdeme k poslednému úseku. Pani Nijeda, e, finančné potreby na príklade a, a, e, za, záruky pre mladých. Končiť budeme o 18. hodine, takže máme len 45 minút. To však neokresá váš rečnícky čas, pani Nicerty. Vy ste členom a, e, komisie pre zamestnanosť eh, v talianskom parlamente. Grazie, presidente. Beh, io affronto... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa veľmi stručným spôsobom chcela venovať inému aspektu, ktorý tu bol spomenutý, ale ja by som nechcela hovoriť priveľa, chcela by som len zdôrazniť e, e, pozitívne konanie EÚ. E, vy ste spomenuli jeden z problémov, ktorý prináša naozaj ovocie je to oveľa pozitívnejší aspekt, pokiaľ ide o sociálne fondy Európskej únie a konkrétne by som chcela hovoriť o, o fonde záruk pre mladých Youth Initiative Guarantee. Je to veľmi dôležité pre takú krajinu, ako je napríklad Talensko, kde je nezamestnanosť mladých 25%, e, alebo vyše 25% a hovoríme hlavne o nezamestnanosti mladých e, od e, 15 až 35 ročných, e, aj takých, ktorí teda neštudujú alebo sa nejako nevzdelávajú. A je veľmi dôležité, aby sme urobili revíziu, pri revízii rozpočtu, aby sme si uvedomili, že táto politika je určite jednou z tých, ktorá by mala naďalej byť podporovaná podľa nás a aby získala aj ďalšie nové peniaze. Chcela by som aj poďakovať predsedovi e, výboru pre rozpočet za to, že mi poskytol túto možnosť e, povedať a aká dôležitá je táto iniciatíva Záruk pre mladých a je to naozaj iniciatíva, ktorá naozaj získala aj obrovský záujem a myslím si, že je zároveň aj vysoko inovatívnou politikou. Spustené to bolo v roku 2013 pred tromi rokmi a je tu, tu teraz na mňa, aby som uviedla určité fakty a skutočnosti aj pre vás, aby ste si mohli urobiť obraz o tom, že o čo ide v prípade tohto opatrenia jasne, že toto nie je čisto len alebo ne, nebolo to prinásom len pre niektoré krajiny, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, ale mm, ide, je to aj do ďalších e, krajín a posledné predpovede komisie mm, ukazujú na to, že z, e, tým, že za tie posledné roky, kedy máme akutný stav krízy, ehm, nie je možné len sedieť a čakať, pretože je potrebné zabezpečiť ehm, Eh, hospodársky činnosť, respektíve raz, ktorý zo sebou priniesie zamestnanosť predovšetkým eh, pre mladých ľudí a dokonca aj došlo v určitým investíciám, ale tie sú stále veľmi, veľmi krehké, veľmi, veľmi e, slabé. HDP v členských štátoch, ako nám už bolo dnes pripomenuté, naďalej e, postupuje len veľmi, veľmi pomaly, s veľmi nízkymi hodnotami, niekde na úrovni 9% a podobne a predpoveď na rok 2017 eh, tiež eh, ukazuje, že pravdepodobne nedôjde k vyššiemu rastu ako 2%. Takže tieto všetky e, čísla vlastne e, ukazujú, že dojde k len veľmi, veľmi jemnému zlepšeniu, ak nie k zhoršeniu a miera nezamestnanosti v eurozóne e, pravdepodobne bude asi aj v budúci rok vyššia než 10 A v tomto kontexte mladí ľudia sú tými, ktorí sú zasiahnutými najtvrdšie. E, keď sa pozrieme na údaje z 2015, miera nezamestnanosti bola asi 21 až 20 22 v mladých ľudí v EÚ Bolo to síce trošku e, nižšie než rok predtým, ale iba o trošku. Jednoducho, ja by som to nazvala, že to je celá jedna stratená generácia, pretože to je generácia, ktorá sa ocitá v pasci nezamestnanosti. E, mnohí z nich stále sa ani nedostali k vzdelávaniu. E, napriek všetkým zlepšeniam, ku ktorým došlo, mne sa ešte stále nezdá, že by bola, nie, bola táto iniciatíva European Youth Initiative nejakým spôsobom alebo niečím iným vyvážená. Takže dovolte, aby som uviedla tu tie hlavné milníky či hlavné výsledky na Taliansku tak aby ste mali určitú predstavu o tom, čo táto iniciatíva prináša. Prvým pozitívom k tých Youth Employment Guarantee v Európe týchto záruk pre mladých je, že môžeme vytvoriť e, dialog a výmenu informácií k, na národnej úrovni s tým, že sa môžeme navzájom od e, seba učiť. Ako viete, Taliansko je druhým najväčším príjemcom tohto európskeho e, zdroja. A pokiaľ ide o čísla, viac ako Taliansko získalo viac ako 500 miliónov eur na tento nástroj. V decembri 2015 eh, sme ešte bol, mali mieru nezamestnanosti 17,9 eh, a zdroje, ktoré boli k dispozícii z EÚ a dostali sa do národných eh, operačných programov a to už bolo všetko pod vedením Ministerstva práce a sociálnej politiky a celkovo to bolo z asi 1,5 miliardy e, zdrojov, ktoré išli na túto iniciatívu. 567 miliónov z ESF a potom boli ďalšie príspevky aj z členských štátov aj z hľadiska toho, že kto bol do programu zapojený. Asi 1,7 milióna mladých ľudí od 15 do 24 rokov v Taliansku e, mali možnosť využiť túto zároku, osobitne pre tých, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní. To boli osoby, ktoré ani nemali vzdelanie, ani e, nepracovali a tí vyjadrili záujem nájsť si prácu a posledné čísla z ministerstva, e, ktoré uviedlo údaje na svojej webovej stránke, tak tieto údaje hovoria o tom, že asi milión týchto mladých ľudí už je v tomto systéme. A viac ako 50 percent mladých ľudí, ktorí eh, boli nezamestnaní, vlastne sa im podarilo si nájsť sa stali súčasťou teda tohto projektu eh, a na báze ich, eh, ich profilu a potom získali podporu z tohto programu. To znamená, že počet registrovaných osôb v Taliansku sa nedali zvyšuje. Asi 10 tisíc eh, nových registrácií týždenne takýmto vysokým tempom sa zvyšuje počet registrovaných Takže máme stále viac záujemcov a v júli sa výrazne zvýšilo tempo registrácie mladých ľudí, tak e, sme takisto museli zabezpečiť aj dostatočné sily, aby to zvládli a Ehm, asi počet e, ľudí, ktorí si našli prácu týmto spôsobom je asi 6 ehm, V súčasným tempe viac ako 17 osôb, ktorí sú registrovaní v programe, už bol, získali prácu, čo teda je to tak, že vlastne my ľudí registrujeme a potom ich hneď presúvame ďalej jednotlivým agentúram, e, ktoré pracujú v oblasti ľudských zdrojov a hľadaní e, zamestnania. Takže všetci vedia o tejto aktivite a táto aktivita prišla naozaj vo veľmi dobrom čase, kedy je naozaj v výrazný záujem o toto opatrenie a ľudia nielen sa len registrujú, ale naozaj sa dočkajú aj pomoci. E, z finančného hľadiska boli zavedené príslušné opatrenia a podľa ministerstva viac ako 80 prostriedkov, ktoré boli k dispozícii, už bolo aj udelených e, čiže viac ako 80 týchto prostriedkov už bolo čerpaných. Takže chcela by som ešte raz zapakovať, že naozaj táto iniciatíva e, splnila svoje ciele a keď e, stále sú veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, to je pravda, Samozrejme, aj zamestnanosť e, závisí od toho, ako aj funguje celý región. Napríklad e, v Taliansku to Youth Guarantee, tá záruka pre mladých tiež bola príležitosťou aj pouvažovať o tom, ako vlastne vytvárame tú aktívnu politiku zamestnanosti. V minulosti sme mali rôzne pasívne politiky, hovoríme tých rôznych e, v politikách, ktorí v podstate len akoby reagovali na tie šoky. A teraz e, naopak toto je vlastne proaktívna politika. Ako viete, napríklad v Taliansku máme aj e, zákon o zamestnanosti alebo o pracovných miestach, ktorý vlastne e, zreorganizoval pracovný trh v rámci tohto, lebo tam sa vlastne uplatňuje aj táto iniciatíva. A snažíme sa zlepšiť a meniť aj to, akým spôsobom funguje pracovný trh v jednotlivých talianských regiónoch. A naša skúsenosť jednoducho z tohto nástroja rúk pre mladých je taká, že dá sa naozaj niečo dosiahnuť, ale verím, že to znamená, že teda môžete naozaj mať aj pozitívnu interakciu medzi jednotlivými úrovňami, teda tou nižšou aj európskou úrovňou. Dospejte prosím k záveru. Avrei molte cose da dire, ma va bene così. Questo ja, pravda, že tu mám ešte množstvo ďalšieho, čo by som mohla povedať, ale um, dostajem teda k záveru, čiže z, je dáta a údaje, ktoré máme, vlastne len potvrdzujú, že to všetko prinieslo pozitívny účinok a že treba s tým pracovať ďalej. Myslím si, že taktiež je dôležité zdôrazniť potrebu vyjadriť, že tento program naozaj funguje dobre, E, pred, má svoju aj symboliku, pretože nemá len až také veľmi veľké zdroje, ale napriek tomu vlastne potvrdil, akú úlohu môže dosiahnuť Európska únia, keď e, chce pomôcť mladým ľuďom nájsť si prácu na pracovnom trhu v časoch, keď máme ekonomickú krízu. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Niriada ktorá rozbehla už pred časom svoje, svoje vystúpenie e, pri predošlom bloku. Dúfam, že teraz budem uh, hovoriť správnej téme, aj keď som veľmi chcela veľa veci povedať o utečencoch. No už uh, myslím si, že nezamestnanosť mladých v Írsku je aj ako aj v iných krajinách je hrozná. Myslím si, že v Írsku uh, každý štvrtý mladý je nezamestnaný a naozaj alternatívy, aké majú, uh, E, je to, že to sú, nie je to jednoduché, pretože to prinášajú určité duševné problémy, pretože pre mladých ľudí, ktorí nemajú perspektívu zamestnania a potom hovoria, že buď už hovoria, že vyskočia, e, že skočia do vody alebo vyskočia z lietadla a podobne. To je strašné. Máme množstvo ľudí, ktorí uteká z Írsku a teraz e, nie je možné, že vlastne táto, dnes sú skutočné záväzky Česky, pokiaľ ide o tento projekt Youth Guarantee. E, viem, že mali sme aj rôzne schémy či programy v Írsku, však ponúkajú veľmi, veľmi malé peniaze. Naopak ešte dokonca aj ľudia musia za to zaplatiť, aby sa čosi mohlo, mohli zúčastniť týchto programov, programov a je tam takisto aj veľký geografický problém a myslím si, že to, tú obnovu pracovného trhu to vôbec necítia, či nevnímajú mladí ľudia. A napokon to, to sú mladí ľudia, ktorí majú vlastne zdediť po nás tú Európu, tak e, to je úplne strašné a ja by som chcela vidieť oveľa väčší tlak aj na národné parlamenty a pokiaľ ide o e, vyhodnotenie, aby to nebolo len tlačené desi ako nabok, že to je problém, ktorýmu sa nemusíme už venovať. Nie, naopak musíme mať e, riadne sociálne štruktúry, potrebujeme zdroje, vzdelávanie a musíme zabezpečiť budúcnosť mladým ľuďom, pretože v súčasnosti určite v Irsku mladí ľudia budúcnosť nemajú. La parole est maintenant à Vladimir Manka. Slovo má pán Manka. Ďakujem, pán predseda. Počúvam všade na tento projekt same pozitívne ohlasy. A takisto v mojej krajine na Slovensku, až keď, keď e, sa financoval tento projekt a keď skončil po pol roku, tak až 86% mladých ľudí, ktorí ho absolvovali, ostali v zamestnaní. To znamená, projekt bol naozaj vysoko úspešný a preto nechápem jednu vec. Keď sme rokovali o rozpočte na rok 2016, tak pri zmierovacom konaní prišla rada s tým, že aby už ďalej sme nevytvorili v roku 2016 žiadne záväzky v rozpočte na tento projekt, že najprv ho musí počas roku 2016 vyhodnotiť. Našťastie my sme sa proti tomu postavili a prijali sme spoločné uznesenie, že treba tento projekt vyhodnotiť eh, ešte v decembri 2015, lebo všetci ministri majú tie podklady k dispozícii, aj môj minister, aj iný. Zatiaľ ešte vyhodnotenie nie je, bude v prvom štvrť roku. Ale chcem sa opýtať, že na základe čoho rada zaujíma takéto stanovisko, keď možno my všetci a národné parlamenty povedia, že ten projekt je treba podporiť, je úspešný, potom sa nám môže stať, že naozaj nefinancujeme veci, ktoré sú dobre pre zamestnanosť a pre rozvoj Európy na základe toho, že, že tu nebeží komunikácia. A preto chcel vyzvať svojich kolegov v iných parlamentoch, aby sme my spoločne komunikovali tak, aby sme ukázali rade, že rozhodujú národné parlamenty o tom, o, kom, o tom ako, ako, s akým stanoviskom ide rada na rokovanie o rozpočte, aby sme naozaj takéto fantastické projekty ďalej podporili a, a podporovali. Ďakujem. Merci. Je me tourne vers Isabelle. Ďakujem, obraciam sa teraz na Izabel Pires, ktorá práve eh, hovorila o téme eh, zamestnanosti mladých. Nech sa páči, chcete vystúpiť? Obrigada. Um, ehm, portanto, retomando uh, eh, a temática. Ďakujem, keď sa vrátim téme, ktorú som už spomenula v predošlej časti. Nadniesla som tu viete, e, viaceré problémy, ktoré sme zaznamenali v súvislosti s touto iniciatívou, teda či je efektívna a aký bol praktický výsledok takého programu. Vypočuli sme si to práve príklad Talianska i ďalšie, aby sa potvrdilo, že to vlastne vedie k tomu istému, že počty nezamestnaných mladých ľudia sa stále navyšujú a, a napriek tomu, že tieto programy sa implementujú a nás to vedie teda k zamysleniu, čo to tu vlastne e, implementujeme, ako tie programy môžeme vylepšiť, aby tie výsledky boli odlišné. Tak tiež som nadniesla otázku, pokiaľ ide o druh práce, ktorá sa vytvára prostredníctvom takýchto iniciatív, pretože v mnohých prípadoch v mnohých krajinách to slúžilo na vytvorenie e, vlastne prekérnych pracovných miest a napomohlo to k tomu, e, o čom tu hovorila jedna z kolegyň, že totiž e, nevidí sa budúcnosť, nevidí sa žiadna nádej, naši mladí ľudia nevidia ju a došli sme do situácií, kde mladí smerujú od jednej stáže na druhú a nemajú vlastne E, pracovnú zmluvu a to má dopad na to, ako sa potom pozerajú na svoju budúcnosť a na spôsob, akým táto iniciatíva môže či nemusí byť revidovaná. Pretože ak chceme vyriešiť štruktúrálne problémy nezamestnanosti, nemôžeme tu mať opatrenia, ktoré nebudú štruktúrálne, ktoré budú v podstate iba takou dočasnou iniciatívou. Teda to znamená, že dôležité je rámci celej diskusie o rozpočtu si položiť otázku, či zamestnanosť mladých je naozaj našou prioritou a ak tomu tak je, tak potom otázka, či sa vôbec uvažuje o otázke zamestnanosti mladých s právami, ale či, či bez práv, pretože to nemôžeme tiež e, posunúť bokom v rámci tejto zložitej diskusie. Ďakujem. Nemám tu ďalšie prihlášky do diskusie. Eh, keďže tu máme ešte trochu času, eh, využijem svoju úlohu predsedu, aby som eh, vlastne hovoril za náš parlament. Je pravda, že nezamestnanosť mladých útočí na vieryhodnosť EÚ. Jeden zo štyroch mladých je na nezamestnaný a v určitých krajinách je to jeden, teda každý druhý len v niektorých krajinách, e, ktoré majú tradície e, v rámci miestnej, miestnej výuky, e, remeselnej výuky, učňovskej výuky, to, čo je ako duálny systém v Nemecku, Holandsku či Rakúsku. Niektorí z poslancov tu z parlamentu sme predložili e, na hlasovanie pilotný projekt, aby sme podporili mobilitu e, týchto učňov. Pretože čo tu konštatujeme, že e, tí, ktorí mali možnosť študovať prostredníctvom Erasmu a byť rok mimo svojej krajiny pôvodu, sa lepšie obránili voči rizikám nezamestnanosti. A teda myšlienka je tá, umožniť učňom, aby strávili rok v profesijnom vzdelávaní mimo svojej krajiny pôvodu a teda podporovať mobilitu e, v špecializovaných centrách, aby sme vlastne experimentovali. Čo je dôležité, je to, že 28 európskych krajín má 28 typov predpisov e, teda odborného vzdelávania, teda učňovského vzdelávania. Takže nad rámec iniciatívy pre mladých možno smerovať i k takýmto konkrétnym opatreniam a snažiť sa o konvergenciu textov, ktoré upravujú e, túto výuku. Nechceme, e, alebo nedokážeme dovršiť jednotný trh, keď budeme 28 takýchto výu- systémov výuky a pre všetky oblasti e, úľav a tak ďalej fiskálnych pre e, oblasť školstva Takže chcem upozorniť vlastne národných poslancov na túto iniciatívu. Komisia bude o pár týždňov e, e, robiť výzvu na návrhy, e, vlastne tender. Minimálne dva takáto centra v dvoch rôznych krajinách, kde ide o to navrhnúť tým, ktorí prídu umožniť kurzy z úvodu zvládania jazykov, teoretické kurzy na obohatenie vzdelania a tiež e, sieť podnikov, ktoré by mohli takýchto e, účastníkov zapojiť do vzdelávania. Takéto vzdelávanie nám umožní určite lepšie evaluovať prekážky a e, veci, ktoré by mohli brzdiť mobilitu. Otázka e, je to, že my sme presvedčení, že možné odpovede by mohli umožniť e, prístup na pracovný trh práve týmto mladým ľuďom. To bol teda posledný vstup z našej strany. Nech sa páči. Naturalmente io ho dato solo ho fatto solo delle valutazioni. Samozrejme. Ja som teda poskytla kvantitatívne vyhodnotenie len čisto kvantitatívne vyhodnotenie, ale určite to je iba jeden aspekt celého veľkého problému, ako riešiť nezamestnanosť mladých. Samozrejme, že sú potrebné štruktúrálne riešenia, priemyselná politika, investície, určite to človeka napadne ako prvé. Ja by som chcela zdôrazniť to, že toto opatrenie je možno jedným z mála alebo z niekoľkých opatrení, ktoré nám pomohli pre, pre, pre, prepracovať ten veľmi stuhnutý trh. Nemali sme, alebo prísny, nemali sme vlastne žiadne ani akoby stáže a vlastne stáž to je určite jedna z foriem, akým spôsobom sa dá vstúpiť na pracovný trh, ale sú aj rôzne vzdelávacie kurzy, výcvikové kurzy, školenia. No, ja by som ale povedala o tom, že hovoríme o niekoľkých opatreniach pre tých, ktorí e, zatiaľ ešte sa vonkoncom e, nikde nedokázali zamestnať. Čiže na jednej strane ten, tá stáž predstavuje aspoň ten prvý krok aby prvý krok smerom k tomu, aby mohli získať prácu. Potom je, sú tu takisto aj učňovské zmluvy alebo zmluvy s e, učňovskými školami, ktoré nám tiež pomohli a v rámci, alebo vďaka tejto politike sa nám podarilo vlastne umiestniť viac mladých ľudí tým, že sa využila táto záruka, ale tiež sa tým pádom aj zvýšila samos, zamestnávanie, respektíve počet samostatne zárobkovo činných osôb a musí to zároveň byť len napojené na ďalšie iné opatrenia. Dôležité je povedať, že napriek všetkým tým ťažkostiam, ktoré musíme riešiť a musíme napraviť to, čo je nesprávne, myslím si, že by bola veľká chyba, keby sa táto iniciatíva zastavila pretože by to bola naozaj veľká chyba. Bolo by aj nesprávne, keby sa to nezabezpečilo pre um, budúcnosť, pretože mám, nielen, že by sme strátili aj tie zdroje, ktorých aj stratili by sme aj vôbec ehm, tú víziu, tú, ten veľký obraz toho, čo chceme dosiahnuť. Samozrejme, že pracovný trh, priemyselná politika, investície, toto všetko je obrovská diskusia, alebo oveľa väčšia diskusia. Ja... Ale takisto by som chcela, aby ste mi odpustili, teda, že som tak veľmi obhajovala toto opatrenie, aby ste ho nezrušili. Ďakujem, takže teraz sa dostávame do časti závery. Bola to veľmi bohatá výmena názorov. Ďakujem všetkým kolegom, členom Európskeho parlamentu aj národných parlamentov. Pani Toma. pracovala na príprave revízie viacročného finančného rámca. Som si istý, že dnes našla nové prvky ešte alebo si to vypočula, nové príspevky, ktoré by mohla potom zapracovať do správy, ktorú bude pripravovať s pánom Olbrichtom. Potom sa o tom bude hlasovať vo výbore pre rozpočet e, niekedy začiatkom jary, myslím si, že v apríli. Vo výbore, áno. To bude rozpočtová jar. Môžeme to tak nazvať, pretože sa nachádzame na konci určitého cyklu alebo na konci určitej fázy a vieme, že takto ďalej už nemôžeme pokračovať. Ak nechceme ukázať európskym občanom, aká bezmocná je Európska únia. Bolo by to veľké riziko, keby sme naozaj ostali takýto nehybný, bezmocný. Pani Toma, chcete e, povedať niečo na záver z vašej strany? Ďakujem. Ďakujem pani Roan Gronžon, pánovi eh, Valie a pani Inčerty za príspevky. Naozaj to bolo veľa myšlienok a my to všetko preskúmame. Medzi týmito návrhmi, mm, keby sme ich mali zrealizovať, sú tam také, ktoré by si vyžiadali zmenu zmluvy ale to sa môžeme spýtať pána Camerona. On nám pomôže podľa mňa zmeniť zmluvy o Európskej únii. Áno, to je dobrý nápad. Sú tu určité nápady, ktoré majú perspektívu, ale e, vyžiadalo by si to napríklad priamy prístup e, orgánov miestnej správy a samozprávy, e, aby mali prístup, priamy prístup k rozpočtu EÚ. Potom my vo výbore e, pre rozpočet začíname rôzne diskusie na rôzne témy. Pán Olbricht to, tu nie je, ale on je môj spoluspravodajcovia a je to môj spoluspravodajca a keby tu on bol, tak by povedal, že máme určité pravidlá hry, napríklad kohezné fondy. Tam sú pravidlá vo viacročnom finančnom rámci, a tam napríklad sú určité veci zabetónované, čiže my nemôžeme len tak si brať peniaze z národných obálok v rámci kohezného fondu. Čiže musíme byť ambiciozní, chceme ambicioznú revíziu e, viacročného finančného rámca, pretože rozpočet na roky 14-20 už vôbec nekorešponduje so súčasnou situáciou, ale na druhej strane máme tu tie pravidla, ktoré musíme rešpektovať. Žiaľ, um, ako zmluva uh, a samotný viacročný finančný rámec a jeho pravidla. No a jeden pozitívny bod na záver. Obávame sa, že záruka pre mládež nebola čarovnou paličkou, ale čarovnú paličku nenájdeme nikde. Parlament žiadal, aby špecifické fondy boli vyhradené pre nezamestnanosť mladých a je poľutovania hodné, že dva roky po zavedení tohto nástroja bol pozastavený. Najhoršie je, že ho budeme hodnotiť menej ako dva roky po zahájení činnosti, čiže to nie je žiadna seriózna evaluácia. To je málo času na to, aby sme vyhodnotili, ako takýto nástroj mohol fungovať. My sme takisto um, Samozrejme, poprosím vás ešte, ak máte nejaké príspevky, môžete kľudne nám to poslať aj písomne, pretože my všetko preskúmame v rozpočtovom výbore, prečítame si všetky vaše príspevky a pokiaľ ide o fínskych e, poslancov, chcem ešte poznamenať, že nie, nesmieme nikdy staviť na jednu jedinú prioritu rozpočtové riadky, ktoré boli najviac krátené, napríklad v rokoch 14-20 v MMF, to sú práve tie vonkajšie činnosti, zahraničná služba, zahraničná činnosť a teraz si práve tieto veci vyžadujú najväčšiu pozornosť. Čiže žiaden rozpočet nemôže mať jednu jedinú politickú prioritu, ani národný rozpočet, ani európsky. To vidíme jednoznačne. Ak teda krátime nejakú verejnú činnosť, tak sa musíme pripraviť na to, že e, práve v najbližšej kríze budeme musieť vrátiť tie peniaze do toho rozpočtového riadku. Musíme teda byť pripravení na urgentné situácie v rozpočte. E, dúfam, že sa vám to podarí v tejto revízii rozpočtu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz uzavrieme E, toto zasadnutie, medziparlamentné zasadnutie výboru. Osobne chcem e, vyjadriť želanie, aby sme sa stretávali častejšie, my ako Európsky parlament a národné parlamenty. Našim problémom, problém európskych poslancov je to, že Európa veľmi ťažko komunikuje s Európanmi. Keby sme mali Európanom dnes vysvetliť, čo je to európsky rozpočet, tak sa obávam, že by to bolo veľmi, veľmi ťažké. Demokracia vyžaduje, aby sme mohli navrhnúť a odhlasovať rozpočet, ktorý je zrozumiteľný a čitateľný pre obyvateľov, ktorých zastupujeme, ktorých reprezentujeme, ale ja mám pocit, že mm, tu nie sme veľmi dobrí v tejto oblasti. Rozpočet je aj vyjadrením politickej vôle a zároveň je to vízia. Nemôžeme upraviť všetko, ale iba rozpočtom. Existujú aj inštitucionálne problémy, ktoré nie, niektorým veciam bránia. Sú tu problémy v riadenia, v governance a e, tu Európa naozaj ešte má čo doháňať. A my musíme teraz ukázať, že peniaze, ktoré využívame v európskom rozpočte, naozaj prispievajú k zlepšeniu situácie, že sú užitočné. Na čo dávať štátom peniaze, keď potom im tie peniaze e, opäť vezmeme a, a keď ich vlastne zviažeme do regulačného korzetu, E, za tie peniaze im vlastne dávame technokraciu, byrokraciu a arbitrárnosť. Nachádzame sa na konci cyklu a na konci jednej epochy a my, európsky poslanci, um, sa nachádzame v takej situácii, že iba i tie výdavky um, fungujú. My máme ako keby lobotomiu a iba ten, tá časť mozgu, ktorá sa stará o výdavky, len tá funguje, ale nemáme tú časť príjmov. Ako keby e- existoval všeobecný eh, predpoklad alebo všeobecná hystéria eh, týkajúca sa výdavkov. Každý hneď podozrieva Európsky parlament. A pri tejto revízii Ehm, máme možnosť veľa vecí zlepšiť, ale ešte nie je všetko vyhraté. Ehm, musíme vyvíjať tlak na ehm, šéfov štátov. Neexistuje európska verejná mienka. Bolo by pekné, keby jedného dňa sme sa mohli obracať skutočne na Európanov, aby posudzovali naše konanie. Ale ten právny základ, ten korzet je tak rigidný, tak nepružný, že vlastne my nevieme zareagovať na krízové situácie. Nie je tu možnosť reagovať na krízové situácie a tým vlastne mm, sme, sme, sme um, bezmocní a nie, nevieme konať a to zasa živí populizmus a eurofóbiu. My v tejto situácii si musíme stanoviť určité priority a zároveň aj robiť arbitráže robiť určité rozhodnutia. To patrí k politike. Ďakujem všetkým za účasť. Rozpočet je odrazom reality a v politike realita je často v opozícii. Prajem vám ešte veľa odvahy. Dovidenia.